Okej, okay, då eh, börjar vi. Dobre, kolegyne, kolegovia, tak otváram našu schôdzu. Chcel by som tu srdečne privítať všetkých na prvom zasadaní nášho výboru v tomto roku. Ako už to býva, máme veľmi zaujímavý program, máme pomerne veľa bodov, mnohé z nich sú skutočne veľmi zaujímavé. Naše zasadanie bude trvať 2 e, dní. E, prvý bod bola schôdza koordinátorov, tá sa už udiala s zatvorenými dverami, trval do 16. bod číslo 2. Prepáčte, mohli by ste sa usadiť? No takže bod číslo 2, prijatie programu schôdze, nemáme tu žiadne návrhy na úpravu programu, takže môžeme program považovať za schválený. Postupujeme ďalej, bod číslo 3. To sú oznámenia predsedajúceho. A chcel by som vám oznámiť také, tak povediac, personálne zmeny na našom výbore, ktoré sa udejú v najbližšej dobe. Totižto o dva mesiace, alebo priebehu dvoch mesiacov stratíme dvoch administrátorov a osoba, ktorá sa nezúčastní, nezúčastní ďalšieho zasadania, je medzi nami a je mi ľúto, že nás opúšťate. Skutočne tešíme, teda ceníme si vašu profesionalitu a tú dobrú spoluprácu, ktorú sme mali doteraz. Ale zároveň nás aspoň môže tešiť to, že ostávate v tejto inštitúcii, presúvate sa na výbor pre kultúru a skutočne je to výborná príležitosť eh, zaoberať sa kultúrou a zároveň otázkami rodovej rovnosti, takže chcem sa vám poďakovať veľmi srdečne za vašu prácu a prajeme vám veľa úspechov v rámci vašej novej, nového pôsobenia. Potom tu máme ešte dve osoby, ktoré prídu do nášho výboru na úrovni administrátorov a chcel by som privítať pani Tamburíny, ktorá sedí, kde ju máme, alebo lepšie povedané beží, tak začne pani Pereira. A tu je pani Tamborini, ako naša nová administrátorka. Srdečne vás vítam na našom výbore a chcel by som privítať aj pani Pereira, ktorá tu sedí, Srdečne vás vítam na našom výbore. Je škoda, že strácame dobrých ľudí, ale je veľmi dobré, že prichádzajú noví a môžu sa zapracovať a prevziať tieto úlohy, takže ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás a opätovne vás vítam na našom výbore. Ďalšia vec, o ktorej vás chcem informovať, sa týka úpravy zasadaní nášho výboru. Súvisí to s tým, že parlament schválil úpravu zasadaní, harmonogram zasadaní, to znamená, že teraz budú vlastne dva plenárky v októbri, takže trošku to zasiahne do nášho pôvodného e, harmonogramu, ale budeme sa tým ešte zaoberať. No ale na jar nemáme žiadne zmeny. Bod 4. Tu by som chcel oznámiť. Tu ide o oznámenia predsedajúceho odporúčania, ktoré prijali koordinátori Máte tu aj v vašich dokumentoch zápisnicu 17. septembra a ak nie sú žiadne pripomienky k tej zápisnici, tak budeme považovať zápisnicu za schválenú. A teraz bod číslo 5. Je to vlastne prvý taký bod, o ktorom budeme diskutovať. Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien. A toto je téma, ktorú si vybral náš výbor pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý oslávime nie 8. marca, ale 7. marca. A my sme hovorili už o tejto správe. Naša spravodajkynia prišla s návrhom. Bola tu možnosť predložiť pozmenujúce návrhy a teraz vlastne sa budeme zaoberať pozmenujúcimi návrhmi a veľmi rád odozdám slovo našej podpredsedníčke pani Morin Šartie. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, milí kolegovia, za vašu účasť aj za pozornosť, e, ktorú venujete tejto správe, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá a veľmi dôležitá vzhľadom na hospodárske problémy, ktorými sa boríme a ktorým dnes nejak nevidíme ich koniec ešte. Táto správa je veľmi dôležitá, pretože e, tým, že sa zdôrazňuje dopad krízy na ženy, nie len, že nám dáva akúsi fotografickú snímku toho, čo robia dnes ženy, alebo čo znamená práca žien v súčasnosti, ale takisto zdôrazňuje ženské aspekty alebo feminizáciu chudoby a e, stále väčší rast e, týchto mm, mm, úsporných politík, ktoré vedú štáty a aký ich je dopad na e, pracovné zaradenie vo všetkých formách práce, tie, ktoré sú najzraniteľnejšie v tomto období krízy, či už je to práca na čiastočný úvezok alebo iné nevýhodné pracovné podmienky. Rovnakým spôsobom Viete, že keď sa snažíme e, do politiky v podstate zamestnať e, ľudí, ktorí boli marginalizovaní v dôsledku krízy, pre všetkým ženy, politika celoživotného vzdelávania, uznanie získaných kompetencií. To sú veľmi dôležité páky na to, aby e, sa ženy dostali späť do pracovného pomeru. Čiže v správe sa hovorí o tom, aj, že ženy majú mimoriadne E, problémy s tým využiť takúto páku, obrazne povedané, ktorá je evidentne e, ľahšie dostupná mužom ako ženám vzhľadom na to, e, ako sú ženy vyťažené. Tretí bod. Kríza znamená pre ženy aj to, že je tu stiažený prístup k prvému zamestnaniu, že je tu stiažený prístup k k riadiacim postom a stiažený prístup k podnikateľskej činnosti, e, a to globálne. A to je dôvod, pre ktorý v našej správe upozorňujeme alebo príjmame viaceré odporúčania, ktoré sa týkajú širokej škály hospodárskych sektorov, či už zelené hospodárstvo, sociálna politika, dopravná politika, ale sú to všetko body, ktoré majú prispieť k boju proti dopadu krízy na ženy. A na záver je mimoriadne dôležité aj to, že všetky politiky, ktoré je potrebné zrealizovať, musia znamenať e, zblíženie e, pracovného a súkromného života a tu sa dostávame naozaj na pôdu alebo do oblasti, kde veľa vecí, ktoré by sme chceli, aby sa zrealizovali, majú ďaleko od toho, aby boli realizované. A teda táto politika zmierenia alebo e, prepojenia pracovného a súkromného života je rovnako dôležitá. Tá týka sa to pre všetkým aj starostlivosti o malé deti, týka sa to o pomoci pre staršie obyvateľstvo, pretože často, veľmi často aj z kultúrnej stránky sú to ženy, ktoré majú túto záťaž, či už o malé deti alebo o staré obyvateľstvo. A tým o to viac ich to vzdialujú od možnosti zamestnania. Takže politiky, ktoré dnes vedú štáty, sú politiky, ktoré práve menej zohľadňujú nedokončenú e, školskú dochádzku, e, starostlivosť o malé deti alebo staršie osoby. A posledná vec na záver, o ktorej by som chcela hovoriť, e, ktorú by som chcela zdôrazniť e, na úvod týchto našich úvah, to je absencia e, nejakého, nejakej porovnácej tabulky, absencia následných krokov sledovania toho, čo sa deje v tejto oblasti. Nemáme akúsi porovnávaciu tabulku, aby sme mohli porovnávať, aká je situácia mužov a žien v reálnej situácii a aký je reálny dopad tejto krízy na mužov a ženy. Ak by sme taký prehľad mali, tak by sme sa dozvedeli oveľa viac, pretože e, má to dopad na našu politickú prácu, ale svedčí to o, o, viac o tom, že nikto nemá záujem o tento problém, nemá záujem riešiť problematiku integrácie žien na trh práce. Takže v tom stanovisku, ktoré predstavila pani Gabriel Zimmer eh, v výbore pre zamestnanosť a sociálne otázky, a ktoré toto stanovisko vlastne ide rovnakým smerom ako eh, to naše. Myslím si, že je veľmi zaujímavé vidieť, že výbor žien eh, pre ženy a rovnosť e, príležitosti a výbor pre zamestnanosť majú veľmi podobné názory. Aj e, v jednom aj druhom stanovisku, alebo v súvislosti s týmto stanoviskom, e, predložili ste viacero pozmenujúcich návrhov. Sedemdesiat návrhov predložila skupina SND, 73 EPP. Ja osobne takisto som predložila viaceré pozmenujúce návrhy k voj vlastnej správe. 24 GUE, pán predseda nášho výboru takisto pracoval na tom, aby pripravil pozmenujúce návrhy k mojej správe, za čo by som sa mu chcel poďakovať. 15 RD, 4 SRA, 3 zelený. Takže chcela by som sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí predložili pozmenujúce správy k pozmenujúce návrhy k tejto správe, pretože to svedčí o záujme e, o túto problematiku a že teda naozaj citlivo vnímame túto problematiku. Myslím si, že všeobecne sa dá povedať, že táto správa zblíži všetkých v zmysle toho, že integrácia a stabilizácia žien na trhu práce je dôležitá. Myslím si, že potom už môžeme mať všetky rôzne, rôzne politické alternatívy a môžeme ich uh, uh, hľadať to už je druhá vec, ale myslím si, že spoločným bodom všetkých politických strán a všetkých poslancov, ktoré predložili pozmeňujúce návrhy k tejto správy, je ochota zaintegrovať stabilným a dlhodobým spôsobom ženy na trhu práce. Myslím si, že keď budeme vychádzať z tohto východiska, už tu zistíme, že sú tu body, ktoré sa zbližujú. Takže veľká časť správy hovorí o prístupe na, trhu, na trh práce, hovorí o stabilizácii m, mm, pracovnoprávnych e, zmluv, otázky neodmeňovanej práce, otázky o rovnosti platovej a rovnosti v rámci e, kariéry. Myslím si, že to je také spoločná platforma, e, na ktorej môžeme budovať a na ktoré môžeme zaintegrovať pozmenujúce návrhy a dopracovať sa ku kompromisu. Potom je tu ešte druhý bod, ktorý je podľa mňa mimoriadne dôležitý a ktorý takisto predstavuje našu spoločnú víziu na túto tému. Je to ochota zabezpečiť to, aby práca dala ženom, ženám autonómiu. A myslím si, že na to treba myslieť, pretože to je politický cieľ. Rovnosť občanov. A to znamená aj to, že ženy musia byť autonómne, musia byť v rovnakej pozícii ako iní občania sú z otázke prístupu e, na trh práce. Takže celý rad pozmenujúcich návrhov na túto tému. To je takisto druhý bod, ktorý nám umožňuje spoločne nájsť, nájsť spoločnú víziu, ktorú zdieľajú viaceré politické strany. Tretí bod sa týka dopadu politiky úsporných opatrení. Tento bod sa dá naformulovať rôznym spôsobom. Či už viac politickým, alebo viac sociálnym alebo viac hospodárskym, ale z akéhokoľvek pohľadu to zadefinujeme, ani tu nenachádzam nejaké rozdielne názory. Možno by ste, pán predseda, chceli, aby sme v tomto bode sa rôznili v našich názoroch, ale je faktom, že všetci vnímame tú skutočnosť, že politika úsporných opatrení je dôležitým faktorom, ktorý e, marginalizuje ženy, a to spontánnym spôsobom. Určité ženy sa jednoducho spontánne stiahli zo zamestnania. Samozrejme, to neplatí všade pre všetkých, to som nepovedala. Ale môže to ísť až k tomu, že ženy spontánne same od seba sa stiahnu z trhu práce, napriek tomu, že vidíme v súčasnosti, píša to aj v mojej správe, ale e, pozmenujúce návrhy podčiarkujú tento bod že teda na začiatku to nie sú zrovna tie e, pracovné sektory vyslovene ženského charakteru, ktoré boli dotknuté takouto politikou. Ale politika um, úsporných opatrení sa týka špecificky žien v tom druhom kole obrazne povedané. Čiže keď k tomu ešte pridáme to, že ženy sami od seba sa stiahujú z trhu práce, tak to nadobúda naozaj veľký rozmer, tento e, dopad politiky úsporných opatrení na ženy môžeme to sformulovať rôznym spôsobom, či už dogmatickým, alebo ekonomickým, politickým, či sociálnym, z rôznych aspektov, ale vždy sa v podstate točíme okolo tej istej veci a to je dopad politiky úsporných opatrení na ženy. Štvrtý bod – ktorý podľa mňa je mimoriadne dôležitý a tu by som sa chcela poďakovať kolegom, ktorí predložili tieto pozmenujúce návrhy. Štvrtý bod sa týka diferenciácie vnútri Európy a vnútri krajín Európy medzi, ja neviem, ženami zo severu a ženami z juhu. Vidíme, že aj tu Napríklad Antigona spravila, predložila pozmenujúci návrh tejto veci, ostatní takisto. že vidíme, že tu je špecifická e, situácia žien z juhu. V našej správe o nej hovoríme. Samostatne je to niečo, čo sa ma naozaj veľmi dotýka a e, myslím si, že je potrebné to zohľadniť. Viacero pozmenujúcich návrhov sa vracajú alebo sa točia okolo toho, čo som povedala v rámci prvého bodu. Ide o to, že táto rovnosť občanov znamená to, že ženy majú právo na prácu. Vy sami ste predložili pozmeňujúci návrh k tejto téme, ale sú tu aj ďalšie pozmeňujúce návrhy k tejto téme. Právo na prácu žien, to je niečo, čo musia mať spoločné všetky krajiny v Európe naša práca musí byť práve jednou takou, obrazne povedané, pákou, ktorá povedie k naozaj k rovnocennému prístupu všetkých k právu na prácu. Takže, čo sa týka kariéry žien, tu som hovorila o tom, že nám všetkým záleží na tom, aby sme zohľadnili nielen rovnosť odmeňovania, ale aj rovnosť prístupu ku kariérnemu postupu žien. Niektorí z vás ste predložili pozmaňujúce návrhy k tomuto bodu, kde zdôrazňujete špecificky to, že ženy nie sú zaintegrované. Nie sú vylúčené, to nemôžem povedať, ale nie sú zaintegrované do, na rozhodujúce pozície, riadiace pozície a predovšetkým v hospodárskych a finančných sektoroch. Čiže je tu veľmi dôležitá úloha práve v čase hospodárskej krízy, kde rozhodnutia majú byť prijaté na to, aby sa systém znovu obnovil a ženy sú vylúčené z tohoto rozhodovania, pretože jednoducho v tomto systéme nie sú zastúpené. A myslím si, že to je veľmi dôležitý bod, o ktorom hovoria pozmenujúce návrhy a na základe ktorých musíme takisto nájsť kompromis, pretože mám pocit, že to je veľmi, veľmi dôležité. Mnohé pozmeňujúce návrhy sa týkajú e, nevýhodných pracovných zmluv, práca na čiastočný úvezok, riziko prepustenia, všetko, čo vedie e, v, k tomu, že ženy počas krízy sú e, veľmi zraniteľné. Takisto tu boli predstavené určité pozmenujúce návrhy pre konkrétne časti obyvateľstva, ktoré sú oveľa viac vystavené riziku počas krízy a ktoré sú veľmi zraniteľné. To všetko si myslím, že je pochopiteľné a prípustné, priateľné a um, myslím si, že naozaj uh, je to, sú to témy, v ktorých sa vie, vieme všetci nájsť Chcela by som ešte hovoriť o pozmenujúcich návrhoch, ktoré nám umožnia e, hovoriť o tom, že ženy by mali mať prístup na, k riadiacim miestam, e, k miestam e, riaditeľov podnikov, dôležitým riadiacim postom. Ale musím povedať, že keď nemáme štatistiku a porovnávaciu tabulku, Jednoducho nemôžeme žiadať od štátov, aby mali konštruktívnu politiku v tejto veci, pretože všetky informácie jednoducho unikajú. Nemáme nejakú porovnovaciu tabulku matematickú, na základe ktorej by sme mohli následne vyvodiť kroky. A v podstate sú to veci, ktoré nemáme podložené štatisticky, tvárime sa, že nie sú, radšej ich nechceme vidieť. Ako by sme si predstavovali, že integrovanie žien do profesionálneho života a to vyplýva aj zo všetkých našich analýz, je to predstavené ako nejaký ďalší problém v časoch krízy a ja si nemyslím, že to stačí takto, že sa s tým môžeme zmieriť v, v marci e, sa robil prieskum, v rámci ktorého sa zisťovalo, či počas krízy ľudia majú pocit, že by bolo lepšie, aby muži mali prednosť pri získavaní pracovných miest. A e, odpoveď e, 63% bola pozitívna, že v časoch krízy muži majú dostať prednosť pri e, pracovných miestach. Čiže máme mnohé pozmenujúce návrhy, e, ktoré hovoria o vedecky podložených, produktívnych e, prácach v tejto veci. Ak nebudeme vychádzať z tých vedeckých poznatkov, tak nezabezpečíme jednoducho rovnakú, e, rovnaký prístup k pracovným príležitostiam pre mužov a ženy, čo je cieľom našej správy. Takže ďakujem pekne, pán predseda, tu bolo naozaj tak veľmi súhrne a veľmi rýchlo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 Spomenula som tie témy, ktoré boli predmetom pozmenujúcich návrhov. Okrem zopár bod návrhov na vymazanie určitých vecí, ktoré predložili určité politické strany, ktoré podľa mňa nie sú predmetom jednohlasnosti, myslím si, že okrem týchto môžeme vytvoriť dobrú spoločnú víziu, ale e, čo je dôležité predovšetkým, správu, ktorá povedie k tomu, aby ženy mali rovnaký prístup ku všetkému v rámci našej spoločnosti. Ďakujem pekne za tento úvod. Otváram diskusiu a najprv má slovo pani Papadopulo. Nech sa páči. Yes. Thank you. I think it's working now, isn't it? Už to funguje? Mm, ďakujem a tiež by som chcela zablahoželať e, spravodajkyni k tejto správe, ktorá myslím si pokrýva všetky e, aspekty ekonomickej krízy ako postihuje e, ženy. Myslím si, že špeciálna pozornosť by sa mala venovať ženám na juhu a tiež tomu, že sú postihované nielen ženy vo verejnom sektore, ale tiež v súkromnom sektore. Pretože sa tu spomína, že v tej druhej fáze e, boli ženy postihnuté ekonomickou krízou, zatiaľ čo vlastne na začiatku tá kríza postihla najmä mužov. A tiež sa spomína, že e, tiež boli postihnuté najmä ženy e, vo verejnom sektore. Ale my máme na juhu takú skúsenosť, že predovšetkým z začiatku to boli najmä ženy v, e, v súkromnom sektore, ktoré strácali e, prácu e, v dôsledku nedostatočného kolektívneho vyjednávania alebo kvôli znižovaniu nákladov alebo kvôli tomu, že boli od nich žiadané Eh, nadčasy a tak eh, ďalej, ale to teda mnohé ženy neprijali, pretože by tak museli zanedbávať rodinu. Nuž a tak eh, to bolo u nás, ale myslíme si, že to bolo aj v iných európskych krajinách, pretože je tu vlastne rovnaká infraštruktúra. Keď tu hovoríme o týchto otázkach, prvá vec, ktorá vyvstáva, je, že by tu mala byť infraštruktúra eh, na eh, kombináciu, ktorá by umožnila eh, skombinovať súkromný a pracovný život a že by tu mali byť financie na podporu takejto infraštruktúry a že by nemalo dochádzať ku stigmatizácii žien tiež je tu vlastne na to odvolávka. A potom ďalšia odvolávka v mojom eh, pozmeňujúcom návrhu eh, je to, že každý hovorí o stratenej generácie, generácii žien aj mužov. A ja naozaj, eh, mňa to veľmi trápi, pretože vidíme tu mladých ľudí, ktorí sú vo veku mojich detí, ktorí napríklad dosiahli univerzitné vzdelanie, vzdelanie ale nemajú rovnaké príležitosti na pracovnom trhu, na ktorý sa snažia dostať. A preto tu hovoríme o tejto strátenej e, generácii A pokiaľ ide o tú mladú generáciu, dúfam, že tá kríza nebude trvať až tak dlho, aby sme mohli produkovať nové e, pracovné miesta, pretože potom mladí ľudia budú musieť odchádzať do zahraničia a budeme vlastne s, e, vidieť takýto odliv mozgov. A, takže teda ďakujem vám pekne za vašu správu a ešte by som chcela povedať, že myslím si, že tu nie sú dostatočné štatistické údaje. O tom veľakrát hovoríme. Myslím si, že by bolo dobré mať nejaké komparatívne štatistické údaje o tom, ako presne sú postihované ženy, napríklad na juhu Európy, porovnaní so Strednou Európou a Severnou Európou. Pretože ak máte e, zodpovedné a spolahlivé e, štatistické údaje, ktoré môžete diagnostikovať, potom môžete nájsť aj e, to správne riešenie pre tento problém. A nakoniec už len chcem povedať to, že politiky, ktoré boli do teraz príjmané, nepriniesli riešenie ani v Grécku, ani v Portugalsku, ani v Španielsku a na nešťastie u nás máme memorandum o porozumení, ale obávam sa, že to nepriniesie riešenie. Uh, ďakujem pekne. A teraz dám slovo pani Kosta, nech sa páči. Si grazie, prezidente. E e, ďakujem. E, ja by som sa tiež chcela poďakovať za túto správu, poblahoželať spravodajkyni. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka naozaj celej Európy. Sú tu isté priority, o ktorých hovorila aj komisárka Redingová, ale myslím si, že by sme sa mali zamerať aj na niektoré ďalšie e, témy. Dám niekoľko príkladov v, sú, e, v súvislosti s Európou 2020. Sme hovorili o e, znižovaní znižovaní chudoby, respektíve o tom, že, tým, že sa zvyšuje chudoba a čoraz viac postihuje aj ženy v dôsledku krízy. Musím, povedať, musím súhlasiť s tým, čo povedala predrečníčka. E, tiež e, zdôrazňujem e, rozdiely medzi systémami v Európe a to, a, o, m, mm, ako, o, aká starostlivosť je venovaná ľuďom, keď stratia prácu. A o, e, tu nejde len o tých mladých ľudí, e, ale e, naozaj aj o starších. Musíme posilniť tie spôsoby, akými riešime nezamestnanosť a ďalšie závažné témy, pretože ženy sú naozaj veľmi závažne postihované touto krízou. A ďalšia vec, e, dalo by sa e, povedať e, pri vlastne v tej situácii, keď ľudia stratia zamestnanie, majú nárok na nejaké odstupné, ale mnohokrát ženy majú zamestnanie, keď ženy stratia zamestnanie, nemajú tie isté výhody ako muži. Ja chcela by som spomenúť, že by sme mali začať využívať Európsky sociálny fond a myslím si, že k tomu dôjde vtedy, keď schválime aj náš nový program. Musíme e, sa pozrieť na konkrétne opatrenia. Niektoré veci boli vykonané už aj u nás, v mojom regióne. Boli veľmi užitočné, či už sa to týkalo e, žien v podnikaní alebo tiež využívania sociálnych fondov. Takže áno, potrebujeme predovšetkým zacielené sociálne akcie a opatrenia. Myslím si, že musíme e, zdôrazniť tiež podmienky, v ktorých e, pracujú a, a existujú e, migranti, ženy, ktoré prišli do našich krajín. tiež systém sociálneho zabezpečenia, ktorý je im poskytovaný. Tiež musíme myslieť na ženy, ktoré sú v malých a stredných podnikoch a ktoré napríklad dostávajú pôžičky a naďalej tiež hovoriť o otázkach e, štatistických údajov a e, Inštitút pre rodovú rovnosť e, by mal na to reagovať tiež Eurostat. Zbiera mnoho štatistík a myslím si, že by sme mali tiež udeliť týmto inštitúciám presnejší mandát, presne, nariadiť im vlastne presnejšie, aké údaje potrebujeme a tiež vytvoriť istú takú sieť v Európe, e, sieť expertov, aby sme zistili, ako najlepšie vyhodnotiť tieto údaje. Myslím si, že musíme žiadať taký presnejší mandát pre tieto inštitúcie, pokiaľ ide o túto tému. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Vertman. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa vlastne môžem pripojiť k tomu, čo bolo povedané, čo sa týka tej politiky úspor a vplyvu na žien. Chcela by som povedať, že netýka sa to len juhu Európy, ale aj severu a strednej Európy. Tam ide o to, že je tam mnoho žien, ktoré sa stali obeťou politiky úspor. Nemáme o tom spolahlivé údaje, mali by sa vypracovať štúdie, ale chcela by som ešte doplniť, že je dôležité samozrejme zohľadniť špecifika každého členského štátu, lebo iba takto je možné si vytvoriť reálny a realistický obraz a je možné identifikovať, v čom spočíva ten samotný problém. V zásade sa skutočne môžem iba poďakovať našej spravodajkyni za výbornú a veľmi detailnú správu. Ďakujem pekne. Áno, a teraz má slovo pani Nevedialová, nech sa páči. Ďakujem vám pekne, pán predseda. V prvom rade určite chcem povedať, že pani spravodajkňa naozaj napísala správu veľmi dobre. Ja len e, možno v zmysle svojich pripomienok e, k tomuto návrhu. Určite veľmi dôležité, čo je spomenúť, to už, čo už aj predo mnou moje kolegy rozprávali. E, naozaj teraz v čase krízy prichádzajú veľa ľudí o pracovné miesta a je to čím ďalej tým viacej žien samozrejme a väčšinou sú to práve ženy, ktoré sú prvé na rade, keď sa ruší nejaké pracovné miesto. A hlavne sú to staršie ženy, čo by sme sa my ako parlament týmto samozrejme mali aj zaoberať a možno na to aj poukázať oveľa viacej. E, ďalším dôležitým aspektom e, v súčasnej dobe je e, v oblasti vzdelávania. Vieme, že 60 absolventov všetkých vysokých škôl v Európskej únii sú ženy, ale keď sa pozrieme na trh práce, keď už niekto získa pracovné miesto, tak ich naozaj iba 40 tých pracovných pozícií získavajú ženy z tých, ktoré E, nejakým spôsobom sú e, ponúknuté na, na trhu práce. Takže naozaj je tam veľmi veľká disproporcia. A ako sme už veľakrát poukazovali ako parlament, naozaj e, Európska únia si nemôže dovoliť v čase krízy nevyužívať 50 svojho potenciálu a to sú práve ženy. Takže naozaj by sa malo vytvárať e, nejaká väčšia podpora, či už je to v oblasti vzdelávania alebo samozrejme aj v oblasti vytvárania pracovných miest, možno ako je e, model polovičného pracovného miesta pre mladého človeka a staršieho človeka, kde môže napríklad mladá matka získať polovičné pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok a možno staršia žena, ktorá už má pred dôchodkom, môže vlastne vlastne tú druhú polovicu pracovného miesta, kde navzájom sa môžu zaučať a v podstate tam e, riešime problém e, dvoch ľudí a naozaj potom už nebude dochádzať k tzv. feminizácii chudoby, keďže vieme, že keď nemáte prácu, nemáte pracovné miesto, neplatia sa vám odvody, nemáte e, potom vlastne podklad na svoj dôchodok a máme veľký problém s tým, že väčšina ľudí, ktorí už potom v dôchodkovom veku majú nižšie dôchodky, sú to práve ženy. Takže ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa, a držím palce pri správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz, ak dovolíte, by som ja vystúpil, udelím si sám sebe slovo. Chcel by som sa poďakovať našej spravodajkyni, samozrejme. A ako som už vlastne povedal, keď sme v decembri diskutovali na výbore, myslím si, že ste vypracovali veľmi dobrú správu. A ona sa zameriava skutočne na veľmi dôležité témy a veci a objasňuje mnohé e, problémy, Chcel by som ešte dodať, že je tu skutočne veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov a presne ako vy ste eh, povedali, to odzrkadluje eh, veľký záujem o túto tému, takže nie je to vôbec kritika, je tu obrovský záujem o túto správu a preto je tu množstvo tých pozmeňujúcich návrhov, lebo ľudia sa snažia samozrejme to ešte obohatiť. Ja by som si tú mm, správu predstavoval tak, že mohla byť rozdelená na 4 rozličné časti a tak je možné ešte zvorazniť to, aká je kvalitná. Takže to je iba taký môj návrh. Poprvé by som chcel povedať, že tá analýza toho, aká je situácia a čo je dôležité, tak to ste skutočne popísali veľmi dobre. A toto bolo poprvé. Po druhé, veľmi dobre ste popísali tie vplyvy tak e, na mužov, ako aj na ženy takže to ste identifikovali veľmi dobre. A po tretie, hovoríte tam o opatreniach, ktoré sa majú zamerať na zlepšenie situácie, spomínate tam konkrétne oblasti, takže podľa mňa to je veľmi dobré. To, čo mi trošku tak chýba a vás to iste neprekvapí, je tá štvrtá časť. A vlastne tu ide o to, že ten základný problém, prečo sa vôbec nachádzame v tej situácii, to súvisí s tým, že máme tu takúto politiku e, úspor, austerity measures, to znamená, že je tu tlak na členské štáty, vykonávali úspory, to znamená, že sa kráti verejný sektor, dochádza k privatizácii a tak ďalej. To je vlastne ten základný problém. No a ja si myslím, že tie ostatné tri časti sú veľmi dobré. Ja by som nebol v stave napísať lepšiu správu pri tých troch bodoch, preto ja som ešte chcel navrhnúť ten, tento ďalší, túto, častu, túto štvrtú časť. Dobre, ja som lavičiar, vás to asi neprekvapí, nebudete z toho šokovaná. No a to je to, čo mi tu trošku chýba. Lebo bez toho, aby sme identifikovali, ako to vlastne celé vzniklo, nie je možné riešiť tie problémy. Vlastne ten základný problém spočíva s tým, že prečo tu máme tieto problémy, že je tu tá politika úspor, komisia tlačí na členské štáty a tak ďalej. To je vlastne ten dôvod. No a to ste iste videli v rámci mojich pozmeňujúcich návrhov, kde ja sa zameriam na túto ekonomickú časť záležitosti, kde som sa snažil navrhnúť určité zmeny. Je to ináč ostatné tri časti je to presne, ako ste skonštatovali. Tam sa zhodneme, nájdeme kompromisy, dopracujeme to. Myslím si, že trošku väčšie problémy budú v rámci tej štvrtej časti a práve preto e, tu, vlast, tu vidíme, že na troch veciach sa zhodneme, na štvrtej možno až tak nie, ale aj tak ďakujem pekne skutočne za odvedenú výbornú prácu. Och, just Och då ger jag ordet till kommissionen. A teraz by som ešte dal slovo komisii. Nech sa páči. Eh, Áno, komisia. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ďakujem za udelenie slova. Chcela by som upozorniť len na určitú štúdiu, ktorú sme zverejnili o dopade krízy na situáciu žien, mužov a žien. Zverejnili sme to koncom decembra a poslali sme to začiatkom januára sekretariat. V e, tej správe Ja som z tej štúdie jasné, že kríza má dopad e, na väčšie rozdiely, ktoré sa naďalej prehlbili e, v oblasti platové odmen, odmenovania, nezamestnanosti, chudoby. V podstate to eh, rozpetie sa zmenšilo medzi mužami a ženami, ale nie je to otázka riešenia rovnosti mužov a žien, pretože toto zmenšenie tých veľkých rozdielov v končnom dôsledku e, s, viedlo k oveľa rýchlejšiemu zhoršeniu situácií mužov, čiže to nemôžeme nazvať ako pokros v oblasti rovnosti mužov a žien. Ale ak si pozrieme na túto tabulku, tak ten rozdiel, či už platový, zamestnanosť, miery zamestnanosti alebo miery nezamestnanosti, videl, že počas krízy sa zmenšili rozdiely. Ale chcem zdôrazniť, že komisia hodnotí a sleduje tieto rozdiely pre všetkým v rámci európskeho semestra. Spomína sa to už aj v stanovisku. To je všetko, čo uh, by som rada momentálne dodala. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver by som dal slovo našej spravodajky. Nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili, pretože mám pocit, že pri takej téme, ako je táto, v podstate je to e, tá súhra všetkej našej ochoty a spoločné úvahy, ktoré nám pomôžu, pán predseda, posunúť sa vpred v tejto problematike. Nemôžeme si jednoducho dovoliť eh, povedať si, že je to vyriešené, že ten problém tu nie je. Pretože ten cieľ sa týka nás všetkých. Ja už teraz neviem, ktorý z kolegov povedali, že naše deti študovali a naše vnúcence chceme naďalej, aby v budúcnosti sme nehali situáciu tak a nechali dievčatá a ženy, ako ste povedali, eh, že budú stále vzdelanejší a budú mať eh, univerzitné vzdelanie, ale budú mať menej pracovných príležitostí, pretože to je aktuálna situácia. Stále viac dievčat eh, má ukončené vzdelanie, je ich viac ako chlapcov a majú zároveň ženy horšie možnosti zamestnať sa, majú nižšie platy, majú horšie vyhliadky na kariéru a horšie pracovné podmienky. Čiže toto je práve náš cieľ a môžem povedať, že v kríze alebo nie, to je jedno. Zdá sa pocit, že zdá sa nám, že kríza iba pridáva, zhoršuje tú situáciu, ale e, v princípe ten problém existuje, či kríza alebo nie. A ide o to, aby sme spojili všetky tie myšlienky, ktoré tu zazneli a stavali na tej spoločnej ochote jednoducho niečo s touto situáciou robiť. Jednoducho tá situácia je nepripustná, mnoho sa investuje do, do vzdelávania dievčat, mnoho peňazí z štátneho rozpočtu, z verejných prostriedkov, ale aj súkromných prostriedkov, e, rodiny investujú. A, čiže toto nie je riešenie. A ja osobne som naozaj presvedčená, áno, priznávam, bez štatistiky, totálne bez štatistiky, ja osobne som presvedčená o jednej veci, že ak chceme zaintegrovať ženy na trh práce, ak by sme ich zaintegrovali, tak by sme z tej krízy e, sa dostali ľahšie a skôr, pretože žiadny štát jednoducho e, si nemôže dovoliť takúto e, množinu Eh, inteligencie, vzdelania, skúsenosti a vôbec ľudského potenciálu jednoducho plitvať a nevyužiť. Takže to sú moje pripomienky, pán predseda, k významu dopadu uh, tých uh, úsporných opatrení štátu. Hovorili sme tu aj o rozhodnutí, uh, rozhodnutí trojky. Uh, rozhodnutie ohľadom úsporných opatrení v rámci verejných rozpočtov má väčší dopad na prácu žien ako na trh práce vo všeobecnosti. Má to dopad na trh práce vo všeobecnosti, ale ešte oveľa silnejší dopad na trh práce a možnosti pracovných príležitostí pre ženy. V tých poznaniujúcich návrhoch, ktoré ste predložili a ktoré sa týkajú tejto témy, pozmeňujúci návrh 17, 23, 50 o autonómnosti, nezávislosti e, žien. E, musím vám povedať, pán predseda, že ja si myslím o tom presne to isté ako vy. Moja otázka, ak máte na ňu odpoveď, e, beriem ochotne. Otázka znie. V rámci Lisabonskej stratégie z roku 2000 do roku 2010 všetci sme hovorili o hospodárskom raste, ale vtedy sme vôbec neurýchlili integráciu žien eh, v tom profesionálnom živote, eh, v pracovnom živote. Čiže poviem, no dobre, kladieme teraz dôraz na E, tie úsporné opatrenia rozpočtové, na ozdravenie verejných finančných prostriedkov, na rast alebo na ciele v rámci programu Európa do roku 2020? Neviem, kladiem si otázku, pretože nevidím tu nejaké hmatateľnejšie výsledky v jednej či v druhej oblasti. Nemám pocit, že niektorá je um, úspešnejšia ako druhá. Takže čo nám dnes chýba preto, aby sme naozaj sa dopracovali k tejto spravodlivej rovnocennej integrácii mužov a žien na trh práce. Viete, že momentálne u nás sa diskutuje o návrhu zákone o rovnosti, o parite e, v rámci volebného zákona. Keby ste vedeli, o čom sa u nás hovorilo v Senáte a v parlamente o úlohe žien na trhu práce vo svete zamestnanosti. To je úplne škandalózne, čo tam zaznelo. Naozaj to samé svedčí o tom, že sa nerovno správnym spôsobom e, staviame k postaveniu mužov a žien na trhu práce. Čiže práve preto je potrebné, aby sme si povedali, že našim konečným cieľom je zabezpečiť práve to, aby ženy mali rovnaké príležitosti zamestnať sa a zároveň to Uh, e, nielen sa zamestnať, ale mať aj stabilné pracovné miesta a vyhliad, vyhliadky uh, kariérového rastu. To sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. A áno, samozrejme tie rozhodnutia nie všetky boli správne a rozumné, ale teraz ja by som chcela, aby sme jednoducho nepokračovali v tom e, našom zdráhaní sa, postávaní na mieste a zvracaní sa k minulosti, ale aby sme naozaj stabilizovali pozíciu žien s, mužami, s mužmi na trhu práce práve preto, že táto kríza je pre nás príležitosťou na to, aby sme e, si posvietili na tento politický cieľ. A mám pocit, že je potrebné na tom popracovať o to viac práve teraz. Naozaj si cením to, čo povedala pani Neviedalová o nezamestnanosti, alebo miere zamestnanosti žien. Neviem, keď ste hovorili o tých rozdelených pracovných miestach, e, zamýšľam sa nad tým a mám otázku na vás. Viete si predstaviť, že by sme zaintegrovali nezamestnaných mužov a povedali im, aby sa podelili o pracovné miesto s inými mužmi? Nerobíme to pre mužov. A pre ženy si povieme, aha, no dobre, možno by si ženy mohli rozdeliť jedno pracovné miesto. Vidíte, áno, naozaj, aj tu je potrebné venovať veľkú pozornosť tomu, aby sme nehľadali riešenia, ktoré by boli rozdielne pre ženy a ktoré by naďalej oslabovali pozíciu žien na trhu práce na integrovanie absolventov vysokých škôl. Áno, samozrejme, integráciu žien vždy, samozrejme. Ale aby sa ženy podelili dve o jedno pracovné miesto, neviem, to by sme rovnako mohli požadovať od všetkých Čiže ja som skôr za integráciu, ale na rovnakom prístupe. Samozrejme, budeme mať príležitosť o tom ešte hovoriť, ak si budete želať, aby sme zosúladili naše vízie o tejto problematike. Pochopila som to, čo povedala pani Kosta, aj pani Papadopuli, Papadopulo o téme, o problematike štatistiky a Mm, nakoniec som dospela k tomu istému záveru ako vy. Je pravda, že nemáme štatistiku, čiže nemôžeme, si, nemôžeme dať štátom povedať im, toto je tá cestná mapa, tak to musíte ísť, pretože nemáme žiadnu štatistiku, ani všeobecnú, ani diferencovanú. Čiže nemáme nejakú dobrú analýzu ani a možno, že možno dostatočne nevyužívame inštitút Inštitút pre rovnosť príležitosti. Možno by sme ich mali špeciálne zadať úlohu na túto tému. A vo Vilnuse, aby nám poskytli takúto štúdiu, pretože potrebujeme mať možnosť podložiť e, tú cestnú mapu, ktorú chceme zadať štátom nejakými údajmi. Európske fórum, sociálne fórum a e, profesionálna integrácia žien. Áno, to je jedna z hlavných tém. Ja vždy tvrdím, že prvé dve osy sú integrácia mladých a integrácia žien. A myslím si, že na tom sa zhodneme. Možno máte pravdu, keď ste spomenuli, keďže robím správu o Európskom sociálnom fonde, možno nemám dosť času to konkrétne spomenúť v tejto správe, takže určite sa k tomu vrátim, určite tomu budem venovať pozornosť. Naozaj ste ma na to upozornili a ja, ja si prečítam z moje vlastné poznámky a zohľadním to. Takisto som si poznamenala vaše informácie, vašu analýzu o, o tom sociálnom Eh, sociálnej amortizácii. Samozrejme, tu sú tiež určité rozdiely, ale eh, neviem, nemáme veľa vecí hmatateľných, konkrétnych na túto tému. A takisto som si poznamenala aj informáciu ohľadom straty e, zamestnanosti a e, tie veci sú tu príliš pozitívne vyjadrené ohľadom tohto nového prerozdelenia potenciálu v jednotlivých krajinách. Čiže asi toľko, pán predseda, veľmi stručne k tomu, čo som si ja poznamenala z tejto diskusie a e, veci, ktoré e, pokúsim sa zaintegrovať do správy a na, v rámci aj na základe týchto informácií navrhnem kompromis na základe týchto informácií a na základe pozmoňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Okay. Ďakujem pekne. Takže tento bod sme ukončili. Ešte vám oznámim harmonogram. A náš výbor bude hlasovať 9. februára o tomto návrhu a plénom sa tým bude zaoberať v marci 2013. Môžeme teraz prejsť ďalšiemu bodu a to je správa z cesty delegácie výboru FAM do Dublinu, Írsko 29. a 30. novembra 2012. Zúčastnil som sa tej cesty aj ja, pani Astrid Luling, pani Klivety, pani Vertman, pani Cornelisa. A potom tam boli ešte pracovníci sekretariátu. A boli tam aj poradcovia za EPP a potom aj za SAD a potom ešte aj za ALDE. Účelom tejto návštevy bolo samozrejme, aby sme sa stretli so sobcom Írska predtým, ako sa začne ich predsedníctvo. Chceli sme s nimi diskutovať otázky rodovej rovnosti, hovoriť o tom, ako to bude súčasťou ich programu. Samozrejme, jeden z cieľov bolo aj diskutovať a preskúmať rodovú rovnosť v Írsku. Mali sme viaceré stretnutia. Stretli sme sa s Kathleen Lynch, ktorá je ministerka s odpovednosťou za postihnutých starších ľudí, rovnosť a mentálne zdravie. Vlastne stretneme sa s ňou aj zajtra. No a potom sme diskutovali samozrejme o otázkach potratov, to je veľmi dôležitá téma pre Írsko. Potom sme mali pracovný obed s zastupcami Írskeho parlamentu. Po obede sme sa stretli takými zastupcami štátnych orgánov, ktorí sa zaoberajú otázkami rodovej rovnosti. A potom sme sa stretli s Írskou komisiou pre ľudské práva. Potom to bolo stretnutie s mimovládnymi organizáciami. To bol National Women's Council of Ireland, Immigrants Council of Ireland. No a potom sme sa stretli aj s organizáciou, ktorá organizovala kampaň proti proti potratom, potom, e, potom s organizáciou, ktorá pomáha obetiam násilení, Potom tam bolo stretnutie s 50-50 Group, kde sa diskutovalo o tom, ako bolo možné viac zapojiť žien do parlamentnej práce. A tam ide o úpravu legislatívy v tom zmysle, aby do budúcich volieb sa pripravili také volebné zoznamy, kde budú zastúpené ženy minim, a tvorí teda minimálne 30 tých zoznamov. Postupne by sa to malo zvyšovať, 40 a tak ďalej. No a potom na záver sme sa stretli s Lucindou Creighton, ktorá je ministerkou pre európske záležitosti. Diskutovali sme s ňou o nadchádzajúcom predsedníctve, takže to celkovo to bola príjemná cesta, zaujímavá a musím povedať, že sme sa poučili skutočne e, veľa. E, celkovo tá nálada bola veľmi dobrá, bola tam taká, boli sme srdečne prijatí, bola tam otvorná diskusia, napríklad aj o takých veciach, ktorá je veľmi citlivá pre Írsko, ako napríklad potraty. Mali sme možnosť diskutovať, vypočuli sme si ich komentáre, hovorili o našich komentároch, takže bola tam diskusia o tom, ako je možné sa pozerať na túto tému z rozličných uhlov. Takže ja, si, ja som bol skutočne veľmi spokojný s tou cestou a otváram diskusiu. Ak sú nejaké otázky alebo pripomienky, nech sa páči, máte možnosť. Nie, zdá sa, že nie. Postupujeme ďalej. Dostávame sa k bodu číslo 7. sú to žiadosti o azyl súvisiace s rodom v Európe, porovnávacia analýza právnych predpisov, politik a praxe zameraná na ženy v deviatich členských štátoch EÚ. Takže budeme tu mať prezentáciu zo strany pani Elodie Sulár a pani Deborah Singer a budú nás informovať o tejto štúdii, ktorú vypracovali. A nechcem hovoriť už viac o tejto téme, skôr by som dal slovo našim hostom. Ide to veľmi zaujímavú štúdiu. Nech sa páči, usadte sa a máte slovo. So, please, you, you have the floor. Takže nech sa páči, máte slovo. Yeah, that's fine. Yeah, uh, good afternoon. Uh... Dobrý deň, volám sa Elodie Soulard. Som európskou, som úradničkou v mimovládnej organizácii France Leter a tu je moja kolegyňa Deborah Singer, ktorá je manažérkou v britskej mimovládnej organizácii, ktorá pracuje s utečencami. Chcela by som sa v prvom rade poďakovať členom výboru e, FEM e, za to, že nám, nás tu pozvali, aby sme mohli predstaviť náš projekt, našu prácu. Takže veľmi stručne by som chcela predstaviť e, pozadie tejto komparatívnej štúdie, hlavné zistenia a potom eh, predstavím aj naše odporúčania. Takže v prvom rade táto správa bola súčasťou európskeho projektu, ktorý bol spolufinancovaný Európskym utečeneckým fondom. Eh, tento projekt sa nazýva Jensen. Bol implementovaný v rokoch 2010 až 2012 a e, cieľom bolo zvyšiť povedomie o rodových aspektoch v európskych azylových e, otázkach. E, účastníkmi projektov boli mimovládne organizácie zo Španielska, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska a Maďarska Chcela by som na začiatok povedať niekoľko slov o metodike výskumu. Zamerali sme sa na 9 krajín. Snažili sme sa vybrať taký reprezentatívny e, výber krajín z juhu, zo severu e, a e, zamerali, bol to vlastne kvalitatívny aj kvantitatívny výskum počas prvého roku, roku 2009. Mali sme 132 dotazníkov e, z e, ktoré sa sústreďovali na centra príjmania, zadržania, e, na podmienky, v ktorých prebývajú žiadatelia o azyl a tak ďalej. No vykonali sme 60 rozhovorov so žiadateľkami o azyl a o štatút a s utečenkyňami Videli sme, že, alebo zistili sme, že v priemere ženy predstavujú asi tretinu žiadateľov o azyl v Európe, ale sú tam veľké rozdiely. Napríklad Švedsko a Francúzsko eh, prijímajú e, najvyšší e, veľ, počet e, žiadateľov o azyl, zatiaľ čo napríklad Taliansko e, a niektoré ďalšie krajiny e, príjmajú oveľa menší počet. Sú aj veľmi e, rôzne postupy a e, veľmi rôzne miery uznávania a udeľovania statusu utečenca a subsidiárnej e, ochrany e, v jednotlivých členských štátoch. E, chceli sme zdôrazniť najmä dobré praxe, do, dobrú prax, ktorú sme zistili v Belgicku. Inštitúcia prvej inštancie nám poskytla údaje a vidíte tu sedem typov žiadateľ, žiadostí o azyl mm. štatistiky sú verejne dostupné v našej správe. Rôzne niektoré krajiny e, vypracovali e, všeobecné dokumenty, pre, usmerňovacie dokumenty e, pre tých, ktorí prijímajú rozhodnutia a tieto dokumenty by mali viesť k harmonizácii postupov pri spracovávaní žiadostí o azyl. Samozrejme sú veľmi užitočné, ale niekedy ich dopad je v praxi obmedzený pretože sú to e, zatiaľ nezáväzné dokumenty. E, výskum sa potom zameriaval na rôzne e, otázky e, týkajúce sa rodových aspektov e, na uplatňovanie dohovoru z roku 1951 a na smernicu a rodovej rovnosti. Chcela by som len pripomenúť, že podľa ženevského dohovoru status utečenca môže byť daný akémukoľvek človeku, ktorý e, z e, je v strachu o svoj e, život z rôznych dôvodov, je prenasledovaný, môže to byť z náboženských, politických a tak ďalej a vlastne má odôvodnený strach sa vrátiť do svojej krajiny. Ehm, do akej miery ehm, násilie podmienené, ehm, rodovo podmienené násilie bolo vykladané alebo bolo, bolo tomu venovaná pozornosť. To bola jedna z otázok, na ktorú sme sa sústredili Zistili sme, že bolo niekoľko príkladov zlej praxe, pokiaľ ide o výklad e, rodovo špecifického násilia. Napríklad vo Francúzsku e, bola neochota um, pripustiť, že e, takéto násilie, rodovo špecifické násilie môže viesť k prenasledovaniu a to znamená, že v takejto krajine e, napríklad e, ženy, ktoré žiadajú o azyl v takýchto dôvodov, nemôžu e, ho získať, respektíve nemôžu získať status utečenca. Výskum ukázal, že napríklad v Rumunsko, Rumunsko je jediná krajina, tohto výskumu, ktorá pridala rodový aspekt ako ďalší dôvod pre azyl. E, viete, že už aj v príslušnej e, smernici e, je to spomenuté, že to môže byť ďalší dôvod pre azyl. Prenasledovanie rodov, ktoré súvisí s rodom, e, je vo všetkých krajinách zvážované, ale v rôznej miere a e, predovšetkým e, tú úlo, veľkú úlohu zohráva náboženstvo aj politické presvedčenie to, že žiadosti súvisiace s rodom sú zvažované a že je to, ale je to, ten výklad je problematický. To, to vedie aj k rôznemu výkladu v rôznych krajinách. Napríklad eh, niektoré, v niektorých eh, krajinách eh, sa vykladá, že rod môže byť dôvodom pre niektoré skupiny, ale zasa v iných krajinách sa takáto definícia vykladá veľmi reštriktívne. Takže naozaj dá sa povedať, že to je taká lotéria, pokiaľ ide o e, ochranu pre ženu e, v závislosti od toho, e, v ktorej krajine požiada o, e, o azyl. Veľmi dôležitá otázka v definícii utečenca je ten e, dobre odôvodnený e, strach. To znamená, že ten strach musí byť vierohodný, musí byť považovaný za vierohodný zo strany e, orgánov. Pokiaľ ide o žiadosť o azyl, to je veľmi problematická otázka, pretože veľmi často ženy majú ťažkosti hovoriť o svojom strachu, pretože informácie môžu byť príliš intímne, pretože môžu zahrňať členov rodiny, pretože sa boja hovoriť o svojom strachu, sú, alebo sú možno zahambené, e, trpia nejakou traumou. Môže byť veľmi veľa dôvodov, prečo ženy nechcú hovoriť o týchto veciach. A takže vierohodnosť alebo hodnotenie vierohodnosti je vlastne takým tým kľúčovým dôvodom veľakrát pre zamietnutie žiadosti, ak e, vlastne nie sú e, naozaj dokumentárne, e, zdokumentované dôkazy domáceho násilia, alebo keď e, napríklad nie je možná stiažnosť na polícii, nahlásenie e, tak nejakého činu na polícii v mieste, e, v krajine pôvodu. A ukázalo sa, že mnohokrát mnohé krajiny neberú do úvahy tieto ťažkosti pri posudzovaní žiadosti o azyl a že jednoducho že nám potom neveria. Takže, ako som povedala, e, ženy sa boja, e, že ich budú prenasledovať kvôli tomu, že sú ženami. Niektoré ženy si možno ani nie sú vedomé, že môžu žiadať o azyl e, z dôvodu mm, rodových problémov a preto je dôležité, aby krajiny, ktoré Eh, využívajú takéto postupy, aby informovali žiadateľov o azyl o ich možnostiach, o, eh, o tom, eh, ako môžu, ako môžu riešiť, riešiť svoju situáciu. Napríklad v Belgicku publikácia brožúrok, ktoré boli e, potom preložené do rôznych e, jazykov a ktoré poskytujú informácie o povinnostiach, o právach žiadateľov o azyl, e, o otázky tehotenstva, antikoncepcie, prerušenia tehotenstva a tak ďalej. A to bolo veľmi dobre, pretože vlastne to bola prvá krajina, ktorá vydala takéto brožúrky pre žiadateľov o azyl. A samozrejme, tiež sme zdôraznili rôzne e, nesprávne príklady, napríklad zrýchlené konanie, azylové konanie, e, ktoré zabraňuje ženám e, poskytnúť všetky informácie. A môžu takéto konania trvať možno len niekoľko dní a je to potom príliš krátko na to, aby sa poskytli všetky dostatočné informácie. A potom mohli by sme sa teraz asi zamerať na tie rozhovory. To e, je naozaj ten kľúčový prvok pri hodnotení žiadateľov. a Je veľmi dôležité, aby žiadatelia e, povedali všetky alebo poskytli všetky relevantné informácie e, pri e, žiadostiach, ktoré súvisia s rodovými aspektami. To veľakrát má dočinenia s tou schopnosťou ženy poskytnúť všetky tie informácie Eh, závisí to aj od eh, prítomnosti napríklad tlmočníka alebo od eh, vypočúvateľa, či je toho istého pohľavia alebo od prítomnosti detí. A výskum ukázal, že sú príklady dobrých praktík, predovšetkým v severných krajinách Veľká Británia, Švédsko a Belgicko. Niekoľko slov o vzdelávaní. E, napriek príkladom dobrej praxe v niektorých krajinách e, vo všeobecnosti tu chýba odborná príprava e, pre zodpovedné orgány. Zistili sme, že rodovým otázkam sa nevenuje dostatočná pozornosť pri posudzovaní žiadosti o azyl. E, pokiaľ ide o určenie statusu a procedurálne otázky, e, znova nechcem zachádzať do detajlov, ale závery sú naozaj veľmi e, zaujímavé. Zozbierali sme rôzne údaje na základe skúseností žiadateľiek o azyl Ehm, veľakrát to boli prípady sexuálneho násilia, domáceho ehm, násilia, ehm, v prípade, keď ženy sprevádzal ich partner. A e, zistili sme, že ženy sú naozaj veľmi zraniteľné a pokiaľ ide o násilie, rodovo podmienené násilie, tak e, sú v tej krajine, kde žiadajú o azyl naozaj doslova bezbranné. Ja by som chcela zdôrazniť len jednu špecifickú, jednu konkrétnu otázku v súvislosti so žiadateľmi o azyl alebo žiadateľkami, ktoré e, utekajú pred, e, pred e, obchodovaním s ľuďmi. Azyl, žiadosť o azyl je jedno z riešením, ale zistili sme, že v Taliansku a vo Veľkej Británii E, takýmto e, žiadateľkám môže byť poskytnuté špeciálne ubytovanie v špeciálnych zariadeniach pre žiadateľ, žiadateľov o azyl. A tiež v niektorých ďalších krajinách sú takéto zariadenia e, pre obete obchodovania s ľuďmi, ale nie sú špeciálne adaptované pre žiadateľov o azyl. A potom v niektorých krajinách, napríklad e, zamestnanci v, e, v príjmových centrách e, sú školení, aby venovali pozornosť rodovým otázkam. musíme povedať, že naozaj podmienky sú veľakrát veľmi ťažké pre všetkých žiadateľov o azyl, ale predovšetkým o, pre ženy, e, ak sú napríklad obklopené mužmi a ak sú tie ženy napríklad e, tehotné alebo ak boli predtým vystavené sexuálnemu násiliu a e, tiež, ako som povedala, e, chýba tu dostatočná odborná príprava pre zamestnancov takýchto zariadení. E, Zistilo sme, že aj keď existujú dobré príklady praxe, vo všeobecnosti postupy hodnotenia žiadostí o azyl zo strany, ktoré sú kde teda je žiadateľkou žena, e, nie sú dostatočne adaptované. Dobre, takže aké sú dôsledky, aké sú naše odporúčania. Ako ste počuli, sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami, ktoré boli predmetmi výskumu. E, Veľakrát e, sú tu e, zlé podmienky alebo zlá prax, nesprávna prax. Niekoľko príkladov. Napríklad v Belgicku, ak žiadate o azyl, tak vám dajú brožúrku e, v siedmých rôznych jazykoch alebo možno skončíte na Malte a tam budete e, závisieť v podstate možno od e, len hodnotenia toho prvého hodnotiteľa. E, bohužiaľ, tie postupy nie sú rovnaké v Európe, vo Francúzsku. Možno budete ubytované v hosteli pre bezdomovcov a tam nám jedna žena povedala, že nám kada ženy, muži chcú mať s vami sex a nemôžete zavolať políciu. A napriek smernici o kvalifikácii E, vidíme, že napríklad v Španielsku e, obchodovanie s ľuďmi nie je považované za dôvod e, alebo za prenasledovanie. Vo väčšine krajín v Európe nie sú presné usmernenia a ak aj sú, v niektorých krajinách nie sú dostatočné. Napríklad vo Švédsku nie je presne definovaný výklad udelovania mm, žiadosti e, udelovania azylu z politických dôvodov. V niektorej krajine napríklad e, e, pri, počas neexistujú zariadenia pre deti. Napríklad v, v Maďarsku môže byť centrum, ktoré je iba pre ženy, ale zasa v Taliansku E, NAMKAT sa môže žena vyhnúť zadržaniu e, na požiadanie mimovládnej organizácie alebo na e, posudok lekára. Takže keď členské štáty nevedia, ako majú pristupovať k ženám, keď žiadajú o azyl, tak dôležité je sa opierať o najlepšie skúsenosti. Takže kolegyňa Elody v rámci tohoto výskumu zistila, že v Spojenom kráľovstve je vlastne viac takýchto iniciatív ako o Francúzsku. To znamená, že v decembri zorganizuje potom štúdiu návštev, ktorú E, financuje britská strana. Bude tam stretnúť s viacerými mimovládnymi organizáciami v Londýne, potom v Paríži. Bude sa diskutovať o rozličných prístupoch, ktoré sú dôležité preto, aby sa mohli obidve strany poučiť. Takáto spolupráca je dôležitá, aby štáty sa zájomne od seba učili ale samozrejme ani štáty s eh, dobrým postupom nemôžu byť samozrejme spokojné. Je dôležité byť obozretný, zabezpečiť to, aby sa tie politiky uplatňovali aj v každodennom živote. Takže tie informácie, ktoré sme získali z eh, tej štúdie a potom aj to, to stretnutie, ktoré sa uskočilo v roku 2011, bolo veľmi dôležité, dôležité zapojiť do procesu všetkých ľudí, ktorí pôsobia v praxi, ako aj mimovládne organizácie, ako aj ďalšie medzinárodné organizácie. Uskutočili sa mnohé diskusie, bola to výmena názorov, boli to zistenia a musíme si povedať, aké ďalšie kroky vykonáme. veľmi dobré, že sa uskutočilo stretnutie, aby táto správa sa prezentovala v parlamente. Ďakujem pekne, ste nás dnes pozvali medzi vás a to, že vlastne zverejníte tú správu a že budete sa ňou zaoberať, to je veľmi cenné. Takže aké sú odporúčania v súvislosti s našou správou? Poprvé, členské štáty mali prijať usmernenia, ktoré sú dôležité pre sudcov. Dôležité je sa opierať usmernenia UNHCR. Dôležité, aby sa uplatňovali tieto usmernenia, aby neboli iba na papieri. No a potom ďalšie odporúčania pre inštitúcie EÚ ako možno viete, dohovor Rady Európy o boji proti násiliu na, žila, na ženách sa zaoberá aj azylovými otázkami, takže dôležité, aby Európsky parlament, komisia a rada zabezpečili to, aby spoločný azylový systém zohľadňoval rodové otázky, Európska komisia musí zabezpečiť to, aby sa implementovala legislatíva pre túto oblasť. Je dôležité, aby sa neignorovali práva žien, ktoré žiadajú o azyl. Je tu veľký nedostatok. Napríklad v roku 2011 parlamentné zhromaždenie Rady Európy zverejnilo správu, kde išlo o žiadosti o azyl, pričom boli rozdelené podľa rodov. No a zistilo sa, že je dôležité podporiť implementáciu e, systémov, azyl systémov, ktoré zohľadňujú rod. Nesmieme na tieto veci zabúdať. Odporúčania, ktoré sa týka inštitúcií EÚ, sa zamerajú predovšetkým na EASO. Eh, e EASO je veľmi dôležité v rámci harmonizácie azylového systému. Nesmie sa, tu ignoro, nesmie sa tu ignorovať práva tretiny uchádzačov o azyl, takže podporujem EASO. EASO dôležité je mať usmernenia, mať tu rodovo citlivý azylový systém, dôležité to zapracovať do pracovného programu, zohľadniť tieto aspekty v rámci vzdelávania. Tu ide aj o informácie, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu, o rodových aspektoch, potom tu ide o rodovo prerozdelené štatistiky v členských štátoch. To je vlastne už právne záväzný nástroj. Sme veľmi radi, že EASO a jeho pracovný program na rok 2013 sa bude zaobrať týmito otázkami. EASO, keďže musí skladať účty v Európskom parlamentu, tak pevne verím, že vy využijete túto príležitosť a sa ich spýtate na ten pokrok, ktorý sa podaril dosiahnuť v rámci e, rodových otázok. No a tieto odporúčania sa týkajú nielen inštitúcií EÚ a štátnych orgánov, ale aj vládnych organizácií. Takže dôležité je vypracovať usmernenia, ktoré sa týkajú rodu Myslíme si, že tie mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú touto otázkou, sa musia vzájomne poprepájať, musia vytvárať, vytvárať skupenia, vymieňať si informácie. Dôležité, aby fungoval aj utečenecký fond správnym spôsobom, poskytoval príslušné vzdelávanie. Dôležité, aby zaujímavé organizácie pôsobili v tejto oblasti, zaoberali sa odporúčaniami a vymenili si informácie. Dôležité je napraviť nespravodlivosti No a predovšetkým je dôležité stíhať obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov. Dôležité je mať informácie o krajine pôvodu, odkiaľ prichádza uchádzač o azyl. Dôležité je pristupovať správnym spôsobom k uchádzačom o azyl, zvýšiť štandardy. My si myslíme, že každá žena má právo na ochranu pred e, stíhaním v každom členskom štáte. Ďakujem pekne. Tak so Ďakujem pekne. No. Chcem sa spýtať, či sú nejaké otázky. Nie? Musím povedať, že toto bola extrémne zaujímavá prednáška. A to, čo ste hovorili, je veľmi cenné. A skutočne je to veľmi relevantné pre prácu nášho výboru. A tu vlastne vidíme, aké sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Tie rozdiely sú skutočne gigantické, takže dôležité je, že sú to pozitívne príklady, a o ktoré je možné sa opierať, vychádzať z nich a môžeme povedať, že áno, tu je takýto systém a riešenie, ktoré funguje dobrým spôsobom. Možno nie je dobre sa len zameriavať vždy na to negatívne, ale aj na to pozitívne. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Boli to veľmi konkrétne odporúčania. To je pre nás veľmi cenné, môžeme to zohľadniť v rámci našej práce. A myslíme si, že toto neposlúžil nášmu výboru, ale vlastne mali sme napísať správu z vlastnej iniciatívy a takýmto spôsobom by to mohlo byť východisko pre ďalšiu diskusiu. Tuto máme materiál, ktorý sa môžeme oprieť, ktorý je veľmi cenný a je dôležité sa tým ďalej zaoberať. No a bolo mi indikované, že pani Kosta sa hlási o slovo. Nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel iba poznamenať, že skutočne si veľmi cením toto vypočutie. Žiaľ, nemáme veľa času k dispozícii a plne súhlasím s našim predsedom. Táto téma je veľmi dôležitá. Bolo by dôležité vypracovať na úrovni nášho výboru správu z vlastnej iniciatívy. Budeme sa zaoberať aj azylovým balíčkom a ak by sme vlastne ešte sa zamerali na tú rodovú otázku a to zakomponovali do národnej legislatívy, podľa mňa bolo by to veľmi cenné. Určite nám dáte vašu štúdiu k dispozícii, aby sme si to mohli v kľude prejsť. Spomenuli ste rozličné aspekty, hovorili ste o skúsenostiach, hovorili ste o dobrých postupoch, ktoré existujú v niektorých členských štátoch. Áno, hovorili ste o severe Európy, no a potom aj, ja som z Talianska, aj tam si spomínali určité príklady, áno, Talianska poznám veľmi dobre, a tam sú problémy ako obchodovanie s ľuďmi, potom postavenie žien, žiadateľiek o azyl, takže je tam určitá možnosť, e, určité služby, ktoré sa poskytujú ženám. Myslím si, že dalo by sa to riešiť v rámci semináru, aby sme hovorili o týchto rozličných e, najlepších postupoch to by teda bolo všetko z mojej strany. Ja si veľmi rada preštudujem túto štúdiu a je veľmi dôležité, aby boli o tom informovaní mimovládne organizácie, je dôležité postupovať na jednotlivých úrovniach, lebo je dôležité, aby tieto skúsenosti sa ďalej šírili. Ďakujem pekne. Ešte sa chcem spýtať, či naši hostia by chceli vystúpiť s e, záverečnými komentármi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za takéto pozitívne reakcie. A mala som sluchadla na, učia, na ušiach a prekvapilo ma, že počujem svoj vlastný hlas. No a tá správa, áno, je v angličtine, môžeme ju dať k dispozícii. Elodie má dokonca aj po francúzsky, žiaľ nie po taliansky ale viem, že vy tomu budete rozumieť. Áno, dôležité je to, že nedá sa povedať, že by jeden štát robil všetko dobré, druhý všetko zlé. Myslím si, že dôležitý je post, pod proces vzájomného obohacovania sa, výmena informácií, najlepšie postupy. E, je dôležité zvoliť taký pozitívny prístup. Dôležité je pomenovať, čo sa kde deje, a potom je jednoduchšie pracovať na tých nedostatkoch. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás a že nám dáte vašu správu k dispozícii. Ja, fortsätter vi eh, utskottet. Ak dovolíte, pokračujeme zasad nášho výboru. Dostávame sa k poslednému bodu nášho dnešného programu. Je to bod číslo 8. Študijná návštev poslanky z južnej zložky parlamentného zhromaždenia Únie pre stredozemie. Ja by som chcel povedať, že dokonca tu máme tlmočenie do arabčiny, je to na kanáli 21, takže pevne verím, že ste si naladili správny kanál. Dovolte, aby som tu privítal poslankyne z Tuniska, Líbie a Maroka. Srdečne vás vítam medzi nami. A vy ste nás prišli navštíviť, lebo vás zaujíma to, ako funguje náš parlament. A myslím, že ste prišli veľmi e, v rámci dobrého načasovania, lebo my sme uskutočili návštevu na jeseň do vášho regiónu. My sme navštívili Tunis, Tunisko a vypracovali sme správu z vlastnej iniciatívy, o ktorej budeme hlasovať o mesiac. Takže pre nás to bolo veľmi zaujímavé naštiť vašu krajinu a sme veľmi radi, že ste prišli vy sem. Nemáme žiaľ veľa času k dispozícii, ale budete mať možnosť na informovať o tom, čo vlastne vy vykonávate, ako postupujete, ale najprv dáme správu pani Posta, ktorá je zodpovedná za túto tému našou spravodajkyňou a povie nám vlastne, na čo sa zameriava naša správa a potom tu bude možnosť diskutovať o jednotlivých veciach. Vypočujem si váš názor. Najprv dáme slovo pani Kosta. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Je mi ľúto, že takto sedím chrbtom našim hosťom, ale jednoducho je to tak, ako to je. Považujem túto vašu návštevu za veľkú príležitosť. Som skutočne dojatá a som veľmi rada, že dnes sme mohli zorganizovať toto veľmi zaujímavé stretnutie. Náš predseda Gustavson práve o tom hovoril. A vlastne my, ako Výbor pre ženské práva, sme chceli vypracovať správu, ktorá sa týka situácie žien v Severnej Afrike. Pre všetkým išlo o štyri štáty. Líbiu, Tunisko, Maroko, Egypt. A dnes tu máme návštevu poslanky z Maroka, Alžírska, Tuniska, Líbie a Libanonu. A z Alžírska nie. No, neviem presne, či sú tu všetci. in particolare noi abbiamo voluto prendere in esame la condizione della, eh, delle donne che si sono, eh, sono state Myslím, že z Egyptu tu nikoho nemáme, no ale to je jedno. V každom prípade chceli sme sa zoberať situáciou žien, ktoré pôsobia v politickom živote. Súvisí to s tými zmenami, ktoré nastali v súvislosti s arabskou jarou. Jednoducho je to tak, že niektoré politické procesy ešte nie sú ukončené, prebiehajú, ale neustále dochádza ku konfliktom, takže je to taký dynamický proces, čo sa týka postavenia žien v spoločnosti, tak e, to je veľmi dôležitá otázka. Keď sme navštívili Tunisko, tak sme boli informovaní, a vlastne píšem o tom v našej správe, ako to je. A preto by ma zaujímalo, aby sme sa dozvedeli od vás, ako sa vyvíja demokracia vo vašich štátoch. Ako je to s právami žien? Myslím si, že to všetko je vzájomne prepojené. A jednoducho to by malo byť východisko aj v rámci mojej správy. Predovšetkým sme sa snažili sa zamerať na štyri aspekty situácie. prvé, ide o to, že chceli by sme jasne povedať a uznať, že situácia v týchto štátoch je rôzna a dôležité je, že ženy boli zapojené do celého procesu, politického procesu, uskutočili sa aj voľby a Musím povedať, že ženy boli zastúpené v politických stranách a tým pádom sa dostali aj do funkcií. Napríklad podiel žien v parlamente v Tunisku tvorí 27%. Zúčastňujú sa ženy aj na reforme ústavného systému. Potom Líbia, to je tiež zaujímavé, a tam je to 17%, takže v Národnom kongrese je 17% žien ale iba dve ženy sú zastúpené vo vláde. Egypt, tam účasť žien klesla. Jednoducho preto, lebo e, tam nebol volebný zákon, ktorý by v rámci kvót zvýhodnil ženy. Ale napriek tomu vidíme, že dochádza k zmenám občianskej spoločnosti. Takže sú tu veľké rozdiely. Ešte Maroko, spomeniem, zahájil sa tam proces reforiem a myslím si, že ženy sú čoraz viac zapojené do politického života. Takže poprvé chceli sme sa zamerať na ten proces zapojenia a teraz mňa by zaujímalo od vás si vypočuť, aká je situácia. Takže chcem sa spýtať vás, poslankyň, aká je situácia vo vašich štátoch? Tu ide predovšetkým o účasť v rámci parlamentných zhromaždení, ale zároveň by som chcela vedieť, aký je váš názor na to, akým spôsobom možné podporiť občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie, ako je možné ich aj vytvárať, lebo to všetko je prospešné na to, aby ste vy mohli v rámci vašej legislatívnej práce lepšie vykonávať vašu činnosť. V Tunisku ale aj v Egypte bol dôležitý návrh, v rámci ktorého sa uskutočili stretnutia. Išlo o to, ako zabezpečiť to, aby v ústave sa zakotvili e, rovnaké práva pre mužov a žien a medzi e, všeobecnými ľudskými právami by sa spomenuli aj práva žien. Zaujímalo vás, Zaujímal by ma váš názor na túto otázku. A teraz práva, práva žien. Aké sú pozitíva, negatíva? Vieme, že medzi jednotlivými štátmi sú veľké rozdiely. Je to tak, že ženy pôsobia napríklad na univerzitách, ale už menej je to v ekonomike. Čo sa týka Tuniska, tak dalo by sa povedať, že situácia žien je teda v takom pokročilom stave, ale je tu riziko totiž to, že by sa mohli vykonať kroky späť. Jednotlivé štáty majú veľké ekonomické problémy a tým pádom sa ženy vytláčajú na kraj spoločnosti. Mňa by zaujímalo, aký je váš názor. No a tretí bod, veľmi dôležitý, a spadá to na našej zodpovednosti? Iste viete, že máme k dispozícii rozličné nástroje v rámci nástroja partnerstva z oblasti Stredozemného mora. Sú tam prostriedky, nástroje, je možné pôsobiť bilaterálne, regionálne. No a my by sme si radi vypočuli od vás ďalšie informácie. Hovorí sa o tom, že ženy sa vždy zapájajú do jednotlivých programov. Bolo by dôležité to skutočne povedať, ako to je. Tak ide to ten princíp more for more, pod, je dôležitá podpora ekonomiky a zároveň je dôležité zabezpečiť rešpektovanie práv žien tu musíte zohrávať dôležitú úlohu a pevne verím, že sa nám podarí zlep- vás podporiť, aby sa zlepšila vaša situácia. Považujem vás za spojenkyne v rámci nášho boja. Mňa by zaujímalo, aké sú vaše priority a čo vlastne očakávate od Európy. A ešte by ma zaujímalo, kde vidíte väčšie možnosti a kde vidíte tie možnosti menšie. Takže ako prebieha dialog žien na úrovni tých politických strán? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kosta. Myslím si, že ste položili veľmi dobré otázky. Mňa by tiež zaujímalo odpovedať na tieto otázky a samozrejme máme obmedzený čas, ale ak by to bolo možné, bolo by dobré, keby za každú krajinu sa mohla vyjadriť jedna poslankyňa, povedzme, že by ste mali dispozícii 5 minút, ak teda súhlasíte. Takže my sme skutočne už zvedaví na informácie, ktoré nám poskytnete a sami si určite, kto začnete. Nech sa páči, kto by teda chcel vystúpiť. Ešte raz chcem povedať, že som veľmi rád, že ste medzi nás prišli a srdečne vás vítam. Merci pour cette invitation. Ďakujem pekne za vaše pozvanie. Som poslankyňou v tuniskom parlamente a budem hovoriť po arabsky, pretože myslím si, že všetky jazyky sú zastúpené a bola by som rada, aby tu boli zastúpené, aby tu bola zastúpená aj arabčina. Takže e, budem hovoriť o situácii v Tunisku, tak ako hovorila pani Kosta, ktorá veľmi dobre popísala situáciu v Tunise. Je to situácia prechodná a všetky prechodné etapy prinášajú so sebou obavy, zneužitie situácie a množstvo e, v podstate sklzov alebo nesprávnych krokov, chybných krokov. A teda e, tá situácia v podstate nepopisuje presne to, čo sa deje v našom parlamente, alebo nezodpoveda to presne procesu, aký máme. Momentálne nemáme e, nejakú alternatívu e, ku konsenzu medzi všetkými politickými stranami. Povedali ste, že áno, možno zaostávame, e, čo sa týka postavenia jednotlivcov, ale my trváme na tom, že sa nič nerobí preto, alebo robí všetko preto, aby e, nikto nezmenil tento štatút. My sa snažíme práve naopak zabezpečiť posilnenie rovnosti mužov a žien, ale nielen rovnosti, ale rovnosti príležitosti na tej rozhodovacej úrovni, riadiacej úrovni medzi mužami a ženami. Je to už je druhá fáza a druhý pozitívny prvok v porovnaní s ústavou z 59. roku. A je to stále zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou ústavou, eh, že predsedať parlamentu môže aj žena a to mu tak nebolo v starej ústave Povedali ste takisto, že máme legislatívne e, výbory, ústavné výbory v rámci e, parlamentu. Máme ženy, ktoré predsedajú takýmto výborom. To znamená, tuniské ženy, tak ako to poznáme už z čias kolonizácie, ženy tu boli vždy prítomné. Samozrejme, je tu veľmi vysoká miera vzdelanosti dievčat v Tunisku. Je to úroveň vyššia ako e, úroveň vzdelania mužov či chlapcov. Však to nie je premietnuté až na tej politickej úrovni. A to nie preto, e, nie preto, aký máme politický systém, ale je to kvôli mentalite, ktorá pretrváva v našej spoločnosti. Nemôžeme jednoducho spoločnosti arabskej spoločnosti vyčítať, že zaostáva v tejto veci, pretože arabská spoločnosť e, žila pod diktatúrou jednej jedinej strany a v podstate v rámci Koránu, ktorý e, bol jedinou, e, jediným náboženstvom. A tu sú iné problémy, ktoré majú ženy naše v porovnaní s problémami, ktoré majú e, západeurópske ženy. Čiže nemôžeme porovnávať situáciu takýmto spôsobom e, priamo s politickou situáciou alebo so vznikom nových, e, povedzme, islamistických strán v niektorých e, arabských krajinách. Ja osobne som modernou ženou, aktívnou ženou, ale bola som zvolená na zozname islamistickej strany. Znamená to, že situácia či pokrok žien a prítomnosť zastúpenie žien je v protiklode s islamom? Vôbec nie, práve naopak. Je, koexistencia je možná a islám môže koexistovať spolu s prítomnosťou žien, v plnohodnotnou prítomnosťou žien v politickom živote. My sme veľmi vďační za túto česť, ktorej sa nám dnes dostalo, že sme boli dnes pozvaní do Európskeho parlamentu ako členovia. Sme poctení tým, že jednak sme sa dostali do našich národných parlamentov a zároveň sme boli pozvaní do Európskeho parlamentu a ešte, že môžeme aj vystúpiť na tomto výbore. Samozrejme vieme, že ženy ešte nemajú v našich krajinách, neobsadili rozhodujúce miesta, ale aspoň v Tunisku mm, sme v prechode vo fáze prechodnej. Všetky tie krajiny, ktoré zažili revolúciu, poznajú takúto prechodnú fázu a u nás nie je nejaký chaos, ktorý by eventuálne mohol prísť po revolúcii. My sme nevedeli, čo E, môže, môže strana islamistická spraviť, aké politické dopady to bude mať, ale vieme, že v Tunisku je strana Jada, ktorá je e, vo vláde a prispieva k vybudovaniu štátu. Čiže nemôžeme e, posudzovať takýmto spôsobom. Niektorí tvrdia, že to povedie k nejakému zaostávaniu alebo že to bude krokom vzad v porovnaní s predchádzajúcou situáciou v oblasti pra, ľudských práv. Ja môžem potvrdiť, že tomu tak nie je. Strana Enahda je áno, je islamistickou stranou, ale je to strana, ktorá má na svojej volebnej listine e, veľa žien. Mimochodom, jedna žena je aj e, členkou ústavného výboru. Ja som predsedkyňou výboru e, pre všeobecnú amnestiu, som takisto predsedničkou inej komisie, čiže vidíme, že ženy dnes sú v lepšej situácii, v posilnej situácii, sú viac prítomné, áno, aj keď nie sú náležite zatiaľ e, zastúpené vo vláde a nemáme ani ministerku v tuniskej vláde. Takže situácia po revolúcii v Tunisku môže byť vnímaná ako akési hnutie, akási zmena, ktorá áno, v určitých oblastiach ešte zaostáva, zažívame. E, máme prekážky, občas sa dostaneme do slepej uličky, ale je to cesta k lepšej budúcnosti pre tuniských občanov, či už mužov alebo ženy. A je to cesta k lepšej budúcnosti našej krajiny. Ďakujem. Thanks. Please, please go ahead, please. Nech sa páči, ďalší, vyberte si. Bonjour merci beaucoup. Príjemné popoludnie a ďakujeme za veľmi srdečné privítanie. Nedúfali sme veľmi, ale budem hovoriť po francúzsky E, napriek tomu, že som veľmi hrdá na to, že e, hovorím po arabsky a že som arabkou, ale využijem francúzštinu. Takže arabská jar je naozaj historickým zvratom pre všetky arabské krajiny na všetkých úrovniach. Takže tempo reforiem je pomerne rýchle. Nedá sa však povedať, že v Maroku je nejaká nestabilita, skôr sú tu väčšie nároky na slobodu, spravodlivosť, na väčšiu transparentnosť a teda sú tu aj požiadavky na demokratickú ústavu, ktoré boli predložené oveľa v kračom tempe, veľmi rýchlo a boli oveľa, nároky boli oveľa vyššie. E, zastúpenie žien od roku 2002 stále rastie. To znamená, arabská jara no znamená, že priviedla, priniesla novú ústavu a že máme určitý text, ktorý uprednostňuje alebo je v prospech práv žien, ale už predtým od 2002 roku sme zaznamenávali pokrok. Áno, je pravdou, že 17 pre nás to bolo považované ako vhodné, priaznivé číslo. Je pravdou, že sme nedosiahli zatiaľ ešte cieľ, ktorý by sme chceli, ale pracujeme na tom, aby sme dosiahli určitý cieľ, ktorý je naozaj veľmi priaznivý pre ženy. V ústave, v ústave máme článok 19, ktorý pojednáva o rovnosti mužov a žien a ktorý pojednáva aj o, o rovnosti e, mužov a žien a diskutuje sa o týchto veciach všade, pretože áno, neuplatňuje sa tento článok ešte všade, ale e, je v platnosti, odkedy máme novú ústavu. A marocké ženy e, obsadili viacero dôležitých miest a je tá situácia takáto pretrváva už pomerne dlho, ešte pred arabskou jarou. E, dokonca e, máme ministerku, máme Ehm, máme primátorky, máme prvou najmladšou primátorkou mesta je žena. A táto je stále ešte vo funkcii. Prvá poslankyňa, najmladšia, je takisto žena. Čiže to môže naozaj byť len pozitívom pre krajinu, ktorá naozaj postupuje veľmi demokratickým spôsobom a ešte máme pred sebou dlhú cestu, samozrejme, preto sme tam, preto sme tu, aby sme si vymenili myšlienky, aby sme sa navzájom obohatili a aby sme sa dopracovali k oveľa lepším výsledkom a k lepšej, zas, lepšej miere zastúpenia žien napriek určitým obmedzeniam, o ktorých sme hovorili dnes do poludnia, sú tu kultúrne aspekty, o aspekty zvykové, Čiže my nechceme skopírovať to, čo sa robí v Európe, ale sme tu preto, aby sme si sa podelili o naše názory, aby sme sa priblížili k nejakému konsenzu, ktorý je priaznivý pre arabské ženy, konkrétne pre ženy z Maroka, pretože tie ja zastupujem. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Mohli by ste uviesť vaše mená? Mohli by ste uviezť vaše mena? Madame Shakar Saida, poslankyňa parlamentu a prvá podpredsedkyňa e, mestského spoločenstva. A ja som z Národného zhromaždenia Tuniska, predsedničkou výborov pre zahraničné otázky. Ďakujem. Ďalšia, nech sa páči, máte slovo. Muhammad Alhami, členka Národného všeobecného kongresu Líbie, podpredsednička výboru e, práv, e, ľudských práv v parlamente a členka e, pracovnej skupiny pre mládež a šport. Chcela by som vás pozdraviť, popraviť vám príjemný večer, salam aleikum. A chcela by som povedať, že situácia v Líbii je úplne iná ako situácia v susedných krajinách, to znamená e, Severnej Afrike. Počas celých ročí sme v Líbii žili podľa princípu, ktorý znamenal toľko, že e, kto nie je v strane, je zradcom. Momentálne sa učíme tomu, ako žiť v spoločnosti, kde je viacero politických strán a od revolúcie 17. februára ženy zohrali dôležitú úlohu v tejto revolúcii. Bojovali popri svojich e, manželoch, bratoch či synoch. A dnes znovu budujeme našu krajinu, zakladáme náš štát a aj ženy zohrávajú dôležitú úlohu v tejto oblasti a mohli sa stať poslankyňami. E, Národný všeobecný kongres je ústavným parlamentom, ktorý spolupracoval alebo mal za úlohu e, vypracovať ústavu, e, zvoliť prvú vládu a volebnú komisiu. Libici ktorí pracujú dnes v našom národnom parlamente alebo v kongrese, presadzujú tieto práva. E, máme v parlamente určité výbory a máme určité ministerstva, kde sú zastúpené ženy. Máme súdkyne, súdkyne všeobecných súdov, To znamená aj v rámci teda súdnictva, v rámci výkonnej právom, v rámci výkonnej moci súdnictva, aj v rámci e, parlamentu. To je veľký pokrok a dobrý vývoj pre ženy v súčasnosti. Ženy dnes predstavujú 17 poslancov v parlamente a v porovnaní s inými krajinami v regióne aj vo svete my vnímame toto ako dobrý pomer aj vzhľadom na Eh, tú predchádzajúcu situáciu u nás. Takisto by som chcela povedať, že najmladší poslanec v našom parlamente je vlastne najmladšia poslankyňa, je to žena. A dve podpredsedničky, ako aj spravodajkyňa. Eh, to sú všetko teda ženy. V rámci toho v rámci teda e, nášho parlamentu sú zastúpené viaceré politické strany, niektoré ženy boli zvolené e, pretože boli na zozname politických strán, ale tieto ženy e, mohli sa spojiť do bloku, bloku žien, aby mohli presadzovať lepšie svoje práva a aby boli lepšie zastúpené a mohli zohrávať efektívnejšie svoju úlohu pri príprave ústavy. To znamená, ženy sa spojili, ženy z viacerých politických skupín. A teda úloha žien libyských e, je veľmi poctená aj tým, že sme tu dnes medzi vami. Je to dôkaz určitého vývoja, ktorý sme zabezpečili v našej krajine, hlavne v oblasti zastúpenia žien. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za poskytnuté informácie. A teraz by som dal slovo našim členom. Nech sa páči, chce sa niekto vyjadriť? Eh, Merci. Merci beaucoup, euh, mesdames, pour vous. Ďakujem pekne, dámy, za vaše svedectvá. Ja by som sa rada vrátila k situácii v Tunisku, pretože s kolegami som eh, bola sú, mm, eh, nedávno eh, celou delegáciou v Tunisku a no, pracovali sme, no minimálne počúvali sme ženy, ktoré E, boli teda podpredsedničkou strany Henada, to znamená z tej istej strany, ako ste vy. A v tom čase ma zaujímala otázka, a mimochodom aj vy ste hovorili o náboženstve, a ja si naozaj myslím, že je to len bežné, bez ohľadu na náboženské vierovýznanie, vždy v histórii vieme, vždy v histórii sa viedli diskusie o úlohe žien v rôznych náboženstvách, či už je to kresťanské, židovské, e, hindské. E, vieme, že úloha žien, alebo otázka žien a otázka náboženstva, náboženstiev, to je naozaj niečo, čo je veľmi dôležité. A ja osobne si myslím, ak dovolíte, e, väčšinou tvrdím, že e, ženy sú dôležité. E, hovorili ste o poslankyňach. E, keď som sa stretla s vašimi kolegami, kolegyňami, hovorili sme o veľmi dôležitej téme a chcela by som vedieť, aká je situácia teraz, pretože neviem, ako sa medzi tým vyvinula. Tá otázka bola taká, že či v Tuniskej ústave bolo napísané, tak ako je to napísané v mnohých iných ústavách sveta, že náboženstvo, teda v tomto prípade muslimánske náboženstvo a oficiálne náboženstvo Tuniska, tak ako v iných krajinách v Európe, katolické náboženstvo. U mňa je to katolické náboženstvo. Ja som z Bretonska. To je región, kde katolické náboženstvo je veľmi silno zakorenené. A teda otázka znela takto, či v ústave je napísané, že oficiálnym náboženstvom Tuniska je islám, alebo či je tam uvedené, že islám je zdrojom práva legislatívy. Myslím, že to je veľmi zaujímavá diskusia a zásadná diskusia pre e, ľudské práva vo všeobecnosti a konkrétne pre práva žien. Takže chcela by som vedieť, aká je momentálne situácia v tejto otázke a ako sa vyvinula táto diskusia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kiel Nielsen sa zúčastnila cesty do vášho regiónu. Bola tam aj pani Kosta a ja. Pani Kosta, chcete niečo dodať? Want to say something? Sì, eh, naturalmente è molto interessante avere delle... Ďakujem pekne. Samozrejme, toto je veľmi zaujímavá diskusia. Sme veľmi ďační za tú možnosť, že si môžeme priamo vypočuť kolegyne z parlamentu v regióne a povedali tu zaujímavé skutočnosti. Ide tu o silu a sebavedomie, s ktorou vystupujú ženy a formujú vlastne svoje krajiny. Chcú byť aktérmi v rámci celého procesu. Možno by bolo dôležité si uvedomiť, akú úlohu môžu zohrávať, môžu zohrávať aj Európa možno dalo by sa povedať, že si ani neuvedomujete, že vlastne je tu určitá možnosť, ako posilniť vašu pozíciu. No a ešte by som chcela povedať, že to, čo povedala poslankyňa z Líbie, to bolo veľmi zaujímavé. Áno, sú tam rozličné strany, ale ženy vytvorili ženský blok v rámci Národného kongresu. To je veľmi dôležité, tak to je možno skvalitniť ústavu, je možné zmeniť situáciu pre ženy. To znamená, že je tu ochota postupovať transverzálne a je dôležité posilniť ženy. To znamená, že situácia napríklad v Tunise je tiež zaujímavá, možno trošku zložitejšia. Bolo by, bolo by dobré, keby sa kolegyňa z Tuniska mohla k tomu vyjadriť. Ako to vyzerá e, s ženami z rozličných politických strán, ktoré tam sú, vládna strana, opozícia. Takže chcem sa spýtať, je tu nejaká snaha pracovať na spoločných návrhoch, ktoré sa týkajú rovnosti šanci a rodovej rovnosti, či je tu snaha spoločne pôsobiť, ovplyvňovať situáciu, no a či je tu ochota pôsobiť krížom cez politické spektrum. No a potom ešte ďalšia otázka. Čo vy očakávate od Európy? Ja by som chcela lepšie pochopiť, čo vy od nás očakávate. My tu využívame rozličné možnosti, máme tu projekty, Snažíme sa spolupracovať s našimi partnermi a je tu vlastne aj aktuálna delegácia našej politickej skupiny v Egypte. Snažíme sa podporiť politický vývoj. Mňa by zaujímali vaše priority a mňa zaujíma aj ten prístup a či teda súhlasíte s prístupom, ktorý zvolila Európska únia. Solidarita Európy je veľmi dôležitá je dôležité na ňu reagovať a ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, vrátim vám slovo, aby ste mohli zareagovať, zodpovedať položené otázky. No, chcel by som povedať, že vaše krajiny prešli významným vývojom, významným, zažili významné zmeny a vy ako ženy ste bojovali rovnako statočne ako muži. Na námestiach bojovali ste za slobodu a demokraciu a musíme si uvedomiť, že to nie je vôbec nič. Samozrejme, je dobré, že vy sa snažíte byť zapojené do procesu, politického procesu. Ak dovolíte, položili som takú osobnú otázku. Chcem sa spýtať, aký máte z toho pocit? Ste sklamané z toho, keď vlastne ste bojovali za demokraciu spolu s mužmi a potom možno máte pocit, že to neprebieha úplne tak, ako ste si želali. Takže dobre, možno, že to je môj nesprávny náhľad na vec, nebo zaujímal váš názor, že mohli by ste na to zareagovať? Nech sa páči, vraciam vám slovo a rozdielte si čas.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 Odpoviem teda v mene Tuniska, keďže som jediná zástupkyňa našej krajiny tu prítomná. Pokiaľ ide o islám, čo by som tu chcela povedať, je nasledovné. Radi by sme zdôraznili to, že sme udržali, zachovali prvý článok starej ústavy. Nikdy sme nechceli, aby šária bola jediným zdrojom legislatívy v Tunisku. Mimo parlamentu o tom prebiehala rozpráva, debata, ale v rámci zhromaždenia, parlamentného zhromaždenia, niektorí ľudia navrhli, že by šária mala byť tým prvým zdrojom legislatívy, ale Naša strana nikdy neobhajovala tento princíp. Všetci sme sa zhodli na tom, že prvý článok stanovuje, že e, Tunisko je arabskou krajinou, arabčina je oficiálnym jazykom a oficiálnym náboženstvom je islam. Tohto článku sme sa nedotkli. Takéto rozhodnutie sme teda prijali a toto rozhodnutie sa stretlo s pochopením a s, s prijatím. Bolo prijaté teda. Každý eh, sa toho nejak tak bál, ale nikdy to v podstate nebolo oficiálne navrhnuté. Naozaj bola tu len debata, takto vlastne sa dostala táto otázka do popredia, keď náboženské strany e, zvíťazia vo voľbách, alebo ak by zvíťazili vo voľbách, tak by obmedzili úlohy, úlohu žien. A preto niektorí ľudia sa báli, že by teda k tomuto mohlo dôjsť. Naozaj bol tu veľmi citeľný strach okolo tejto náboženskej otázky. A len my sme chceli povedať to, že pokiaľ ide o náboženstvo, sme vlastne zachovali to, čo bolo v ústave z roku 1959. To znamená, že bol tam koncenzus o náboženstve a tiež koncenzus o význame mm, e, dať taký neutrálny charakter uh, miestam, uh, náboženským miestam, že to nie sú teda miesta pre nejakú politickú propagandu. Takže okrem tohto sme sa venovali aj otázke e, rodovej rovnosti, ktorá je zakotvená v ústave a je to niečo, čo všetci občania chcú. Bez ohľadu na to, k akej politickej strane patríme, môžeme vytvoriť, zostaviť skupinu ľudí, skupinu žien, ktorá bude obhajovať tieto otázky. A čo sme urobili my? My sme vytvorili parlamentnú skupinu, pretože e, podľa ústavy e, e, človek tá nemôže patriť, alebo poslanec nemôže patriť do dvoch politických strán, ale mimo parlamentu sme sa stretli a rozprávali sme sa o tom, debatovali sme o tom, ako koordinovať naše snahy aj mimo parlamentu a tiež to, čo očakávame od Európu. My v Tunisku vnímame Európu ako spojenca. Máme hm, už veľmi dlho dobré vzťahy s Európou, ako povedala jedna kolegyňa. Nechceme len kopírovať to, čo sa urobilo v Európe, ale chceme napredovať, dosiahnuť demokraciu a chceme demokratické hodnoty, všeobecne platné demokratické hodnoty a práva, ktoré budú zaručené pre tuniskú spoločnosť. Chceme si vymeniť skúsenosti s kolegami, aby to bolo na prospech všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše prijatie a sme veľmi radi, že sme sa s vami mohli stretnúť tu v tejto miestnosti ehm, Situácia v jednotlivých krajinách rozdielna, nedá sa zo všeobecniť. E, marocké ženy nešli do ulic tak ako iné arabské ženy. Král žiadal ústavnú reformu, a my sme vyšli do ulic preto, aby sme podporili túto žiadosť kráľa, aby sme zabezpečili aj práva žien, aby sme zabezpečili paritu a rovnosť. aj e, zabezpečili to, čo je v článku 19 ústavy, e, paritu e, zastúpenia v snemovni. Ako som už povedala na predchádzajúcom našom stretnutí, určitý počet kolegov, kolegy nám môže povedať, že dobre dostali sme 60 miest na základe systému kvót. A takisto sme dostali 7 e, miest na základe mm, zemepisného e, zastúpenia. A môžeme povedať, že aj v Európe v niektorých krajinách je situácia iná alebo horšia. Ja by som sa chcela opýtať, aký je vývoj situácie v Európe. E, viem, že vidím tu mladé európske poslankyne a chcela by som využiť vaše skúsenosti v Európe. Ženy v Maroku získali dôležitý počet miest v parlamente, ale žiaľ, mužská mentalita stále prevláda a my by sme chceli naozaj vyzvať ženy, aby viac presadzovali cestu demokracie. Ďakujem pekne. Modná Fatia, poslankyňa Marockého parlamentu a spravodajkyňa eh, pre výbor pre spravodlivosť a legislatívu. Ja som poslankyňa opozičnej strany Autentičnosť a modernosť. Som podpredsedničkou výboru pre spravodlivosť, legislatívu a e, ľudské práva v Maroku. Ja by som chcela doplniť len toľko, že problém, ktorým sa pasujú ženy, to je patriarchálna spoločnosť a zmena kultúry. Je potrebné senzibilizovať spoločnosť aby akceptovala ženy, pretože systém kvót, ako ste si už mimochodom všimli, v Egypte nebol úspešný. 2% zastúpenia žen pre takú krajinu ako Egypt, to teda vôbec nesvedčí nič dobré o ženách. E, čiže naozaj tie percentá sú veľmi nízke aj z pohľadu Európy či Spojených štátov. Čiže tu je problém v tom, že je tu patriarchálna spoločnosť, je potrebné zmeniť mentalitu. E, ľudí, pretože systém kvót v Maroku e, sme v podstate v 9. legislatívnom období, máme 2, 3 a teraz máme 60, e, zo, 60 žen na zozname podľa kvót a 7 žien, ktoré môžu mať e, rovnaké postavenie pri voľbách, rovnako ako muži. Tu teda vyvstáva ten problém, že áno, v Maroku roku e, sme pokročili, e, je tu, boli to naozaj tu celé 10 ročia, e, ktoré predstavujú historické zmeny rodinného kódexu. Predtým ženy nemohli sa ani požiadať o rozvod. Boli tu rôzne predsudky, nemohli si to dovoliť jednoducho, lebo by nemali z čoho vyžiť. A teraz stačí jednoducho požiadať o rozvod a povedať jednoducho, že tento muž sa mi už nepáči, rozvádzam sa. To je naozaj historický pokrok. E, máme tu zmenu legislatívy, e, pracovnej legislatívy, rodinnej legislatívy, či naozaj to veľký pokrok. Áno, samozrejme, má iba jedinú ministerku, e, opozičná strana spokojná nie je, ale dúfame, že ženy budú ďalej bojovať za svoj mandát Áno, ďalším problémom je to, že tieto témy sú naozaj medializované a ženy ako také nie. Ani v rámci občianskej spoločnosti všetky snahy vynaložené zo strany žien jednoducho nie sú zohľadnené. Média si ich nevšímajú, jednoducho ich ignorujú. A niekedy muži vynaložia veľmi malé úsilie, aj to veľmi medializované. Čiže ženy a ich úloha akoby sa zmenšuje a naozaj je treba postaviť všetkých na rovnakú úroveň a naozaj musia ešte bojovať, za otázky žien musia bojovať ženy. E, ja neviem, ženy sú na volebnej listine a ženy, ďalšie ženy za nich nehlasujú, to je problém. Robili sme prieskum, je pravda, že hlasovanie bolo tajné, ale keď sa pýtame občanov, pretože áno, ako poslanci, uh, Eh, úlohou parlamentu nie je iba pripravovať legislatívu a kontrolovať vládu a eh, zabezpečovať paralelnú diplomáciu, ale úlohou poslancov je mať kontakty s občanmi. Jedine poslanci majú vlastne za úlohu takúto, takto komunikovať s občanmi a zisťovať, či sú nejaké nedostatky. A tu keď sa pýtame, pýtame občanov, tak samotné ženy nedávajú veľkú dôveru ženám. A to sa nejedná iba o krajiny Magrebu. Uh, uh, v, je veľmi málo ľudí napríklad aj uh, v súdnictve máme tu naozaj problém. Musíme naozaj senzibilizovať ženy, aby začali dôverovať ženám. Alebo naozaj e, na, silná strana by mala mať na e, zozname oveľa viac ako len jednu ženu. Treba presvedčiť ženy o tom, aby dôverovali ženám, pretože systém kvót napríklad znamená aj to, že ženy majú menšiu úlohu. Prečo sa nám nepodarilo presvedčiť spoločnosť preto, aby bojovala za tieto veci? Čiže áno, je to, je to veľký problém a mali by sme sa otvoriť týmto smerom, senzibilizovať, otvoriť sa, podeliť sa a bojovať za veci. Ďakujem pekne. Is it anybody else? Ešte niekto sa chce vyjadriť? Salima Faraži je moje meno. Poslankyňa. OK. Eh, bismillah. Okay. Hana هناء نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الليبي وكذلك عضو في حقوق الإنسان výboru pre zdravotníctvo a členka výboru uh, bývalých bojovníkov. Uh, chcela by som zareagovať na otázky, ktoré tu zazňali. My sme ženy, ktoré zastupujeme uh, ženy e, sme veľmi radi e, za dosiahnuté výsledky. Je to vlastne poprvýkrát, kedy máme ústavný kongres v Líbii, e, ktorý vznikol na základe volieb v celej histórii Líbie. My sme počuli, že percentuálne zastúpenie žien v Európe v parlamente je 5% a momentálne to 35% my v Líbii sú to pr- boli prvé voľby a dosiahli sme 17 zastúpenie žien. Takisto sa snažíme pokročiť e, v tejto oblasti mierovým spôsobom, pokojným spôsobom. niekto z európskych poslancov nám povedal, že ženy veľa opetovali počas revolúcie a zároveň, že nedosiahli výsledky, aké dúfali. Ja vám môžem povedať, že muži sa takisto veľmi obetovali, e, stali sa mučeníkmi Líbie. E, krajina má 50 e, tisíc mučeníkov a veľkou časťou týchto mučeníkov sú muži. Náš boj za získanie práv žien je zameraný na to, aby ústava zaručila, že nám práva a našim cieľom je to, aby v budúcich rokoch sme mohli mať paritu alebo aspoň situáciu blízku parite, to znamená dobre zastúpenie žien v parlamente. Ďakujem pekne. Predtým, než uzavriem naše stretnutie, rád by som zdôraznil to, čo aj Mnohé ste už povedali, že tak ako vy bojujete v vašich krajinách za väčšiu rovnosť medzi mužmi a ženami, a to isté robíme aj my, aby ženy boli viac zastúpené. Tu máme 34% žien v Európskom parlamente a to je považované za dobrý výsledok v EÚ. Ak sa pozrieme na 27 členských štátov, to je len 22 až 23 taký je priemer. V niektorých štátoch je to menej, v iných je to viac, ale v EÚ sa zdá, že ešte veľa treba toho urobiť. Samozrejme, tak ako aj v iných krajinách. neviem, že kto to presne povedal. A E, že rozmýšľa nad tým, že prečo je tomu tak. Samozrejme, máme tú patriarchálnu spoločnosť, e, kde muži majú e, veľký význam, kde rozhodujú, kde muži nominujú mužov a kde sa takto zaručujú, že vlastne muži majú to rozhodujúce slovo. Ale ak nechceme takéto štruktúry, tak musíme niečo s tým robiť, že či už je to v Európe alebo v Severnej Afrike, to je v podstate ten istý prípad. A som veľmi rád, že ste mali tú príležitosť k nám zavítať. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste prišli. Chcem vám zaželať všetko dobré počas vašej študijnej návštevy tento týždeň. E, dúfam, že e, nazrite trošku do našej práce a že získate skúsenosti, ktoré vám pomôžu aj vo vašej práci a dúfam, že sa potom ešte stretneme. Takže ďakujem pekne, že ste prišli. A týmto uzatváram dnešné stretnutie. Uvidíme sa zajtra ráno o 9. .00.